Uh, Dobré ráno, dámy a páni. Je 8.38. Bolo by teda vhodné, aby sme začali s hlasovaním. Otváram e, dnešné zasadnutie. Na programe máme bod číslo 8 za ruky EU, e, Európskej investičnej banke proti stratám přes finančných operácií, e, ktoré podporujú investičné projekty mimo únie. Spravodajcom je pán Kukan. A chcel by pán e, Kukan sa e, vyjadriť? Nie, takže navrhujem, aby sme prešli priamo k hlasovaniu. Takže, kde začneme? Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 12 za, proti, zdržali sa prijaté 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté 40 za, proti, zdržali sa. Toto si preveríme, 40 preverujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa, prijaté 40. Prepačte, hovorí pán predseda. 42 za, proti, zdržali sa, prijaté 43 za, proti, zdržali sa, prijaté 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 45 za proti, zdržali sa zamietnuté 46 za, proti, zdržali sa zamietnuté 48 za, proti, zdržali sa prijaté 49 za, proti, zdržali sa to, si preveríme. Otváram hlasovanie. Jeden kolega sa nezúčastňuje. Končím hlasovanie. A toto bolo zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté. 51, eh, 50 za, proti, zdržali sa prijaté. 52 za, proti, zdržali sa prijaté. 15 za, proti, zdržali sa prijaté. 53 za, proti, zdržali sa prijaté 17 za, proti, zdržali sa prijaté 18 za, proti, zdržali sa prijaté 21 za, proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenie číslo 1 za, proti, zdržali sa prijaté 25 za, proti, zdržali sa prijaté, 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté, trojka za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatý. 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 30 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Sedmička za, proti, zdržali sa, prijaté. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz budeme elektronicky hlasovať o e, návrhu stanoviska v pozmenenej podobe. Otváram hlasovanie. 51 sa zúčastnilo, 39 hlasov za 8 proti. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu garančný fond pre vonkajšie opatrenia. Spravodajcom je pán Kukan. Navrhujem, aby sme prešli priamo k hlasovaniu. Teraz prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu číslo 2. Kto je za, proti, zdržali sa e, prijaté. 3 za, Prepačte, šestka bola prijatá. Takže teraz prejdeme k osmičke za. Nie, hovorí pán predseda. Takže teraz pozmývací návrh číslo 3 za, proti, zdržali sa prijaté, 8 za, proti, zdržali sa prijaté, 4 za, proti, zdržali sa prijaté, Jednotka odpadáva. A hľadáme, hlasujeme o jednotke? Pýta sa pán predseda. Hovoria mi tu, že musíme hlasovať o jednotke. Takže za, proti, zdržali sa, to si preveríme. Jednotka, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 31 za 19 proti 5 za. Pr- Aha, takže to odpadáva. Teraz môžeme prejsť k elektronickému hlasovaniu a celom návrhu. Utváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to prijaté. 43 hlasov za 3 proti. Teraz prejdeme k bodu 10 uzavretie protokolu k rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii. Spravodajcom je Helmut Scholz. Chceli by ste sa vyjadriť? Nie. Prejdeme priamo k hlasovaniu. To je komplikovaný hlasovací zoznam môžeme priamo prejsť k elektronickému hlasovaniu o návrhu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 49 za 1 proti je to prijaté. Skončili sme včas. Teraz je na programe bod číslo 11 výmena názorov s pánom Adamom Šubom, chargé d'affaires služobnej cesty USA do Európskej únie. Chargé d'affaires misie USA pri Európskej únii. Would you like your colleague to sit next to you? Uh, no, no, I think I'm okay. Uh, no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 Ladies and gentlemen, it is... Dámy a páni, je mojou cťou, že môže medzi nami privítať Andrea Šúba, Charles d'Affaires, eh, misie USA pri Európskej únii, eh, aby sme prediskutovali vzťahy medzi USA a Európskou úniou. Ako viete, Pán Šúb je kariérny diplomat, ktorý prišiel do Bruselu v roku 2015 a eh, od svoje nové vo svojej novej úlohe je od januára 2017. E, toto sme zorganizovali e, v spolupráci s delegáciou pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými. Ja som e, mal tú časť, že som tejto delegácii v minulosti predsedal. Vítam jej členov. Naše dnešné Zasadnutie ilustruje e, našu snahu e, stať čo najúžšie po boku našich blízkych e, spojencov. Prezident Trump sa vyjadril veľmi jednoznačne, keď povedal, že kongres silne podporuje NATO alianciu, ktorá úspešne bojovala proti fašizmu a komunizmu. USA nikdy nemalo uh, také silné uh, transatlantické uh, partnerstvo ako teda v tomto uh, poslednom období. Dúfame, že to bude pokračovať aj uh, vo svetle aktuálnych vízie na medzinárodnej úrovni. Pán e, Šup e, pravdepodobne e, bude hľadať za z, zo, zo vašej strany, pokiaľ ide napríklad o Irán, Sýriu, Ukrajinu či Libanon. No, aby som spomenul pár bodov. Navrhujem, aby sme teraz udelili slovo pánovi Šubovi približne na 10 minút a potom budeme mať dosť času na hlbokú plodnú diskusiu. Vítam vás, máte slovo. Ďakujem, pán predseda McAllister. E, gratulujem vám aj e, ostatným poslancom k vašej e, úlohe v tomto výbore. Veľmi rád sa sem podelím o pohľady americkej vlády a takisto ma zaujímalo aj, ako vy vnímate vývoj transatlantických vzťahov. Ako som uh, spomenul v našom nedávnom stretnutí, uh, úlohou e, amerických diplomatov je v prvom rade postupovať náhľady americkej vlády, ale takisto aj poslať informácie o tom, čo sme počuli, čo sme si vypočuli a naša misia USA pri EÚ berie veľmi vážne. Svoj význam vysvetľujeme vo Washingtone význam EÚ EU a európskych inštitúcií ako aj hodnotu pokračovania e, silného e, partnerstva medzi USA a EU, záujme stability. Takže dúfame, že naša misia stane významným mostom medzi, medzi Bruselom a Washingtonom a e, dnešné stretnutie je na to vynikajúcou príležitosťou. Minulý mesiac e, sme e, v Bruseli mali pán Pensa, bol by som rád zorganizoval stretnutie s Európskym parlamentom, ale chápem, že práve v tom čase parlament nezasadal podpredseda Pence vyjadril to, že USA sa bude zasadzovať silne za pokračovanie vzťahov z EÚ. Povedal, že e, USA a EÚ sú e, spolu spojené e, rovnakými hodnotami ako demokracia, právny štát a podobne. Takisto obe, oba tieto celky sa zasadzujú za NATO. Väčšina z vás e, vie, že e, v e, parlamente v USA sú pocity podobné. Stretol som sa v decembri počas legislatívneho dialógu s poslancami v Washingtone a to sú tam naozaj podobné, takže tu silná podpora transatlantických vzťahov a želanie si kontinuity. Viem, že e, mnohí v Európe e, vítali, privítali e, tieto uistujúce slova pána prince, ale chápem aj, že je tu ešte veľa neistoty, pokiaľ ide o budúce smerovanie politík USA. To je, časti je to súčasťou obvyklej zmeny vo teda vláde, v administratíve USA a ale mnoho kľúčových pozícií treba ešte stále e, zaplniť aj na dru- dru- druhotnej a, na e, tretej úrovni. Vrátane teda veľvyslanca pre EÚ. Tento proces si vyžaduje čas, ale e, zatiaľ je môjim cieľom sa stretnúť s čo najväčším počtom z vás a budovať úzke vzťahy s vašou inštitúciou. O pár dní sa stretnú lídry EÚ v Ríme, aby ste pripomenuli 60. výročie podpísania rímskych zmluv. Chápem, že e, teda vy dnes e, takisto v Európe si toto priposeniete. E, a medzi otázkami, s ktorými sa lídry zaoberajú, je, ako odpovedať na požiadavku bezpečnosti svojich vodičov v rýchlo sa meniacom svete globalizácie. Toto sa veľmi podobá tomu diskurzu, ktorý poznáme e, z Ameriky. Občania si želajú bezpečnosť pred vonkajšími hrozbami, pred terorizmom, chcú mať e, um, posilnenú ochranu e, hraníc a posilnenú ekonomickú bezpečnosť Ehm, tuto, z tohto vyvstávajú príležitosti pre spoluprácu. Chcel by som uh, tu popísať moje myšlienky, ako by sme mohli uh, v týchto oblastiach uh, podpi- posilniť našu spoluprácu. Najprv k obrane. NATO je najúspešnejšou vojenskou alianciou v histórii. NATO stacionovalo v Polsku a v, v Pobalti štyri ehm, batalióny. Ehm, e, pán Pence navštívil, e, e, na to vyjadril sa k destabilizujúcej funkcii Ruska. My sa snažíme apelovať na Rusko, aby aplikovalo Minskú dohodu to je e, predpokladom pre e, odstranenie sankcií, k tomu zatiaľ nedošlo. Ehm, je to želanie o deeskaláciu násilia na Ukrajine. Naďalej silne odsudzujeme e, ruské kroky v, na Ukrajine a sankcie spojené s Krymom budú pretrvať, pokiaľ teda Krym sa nedostane naspäť do rúk Ukrajiny. Mier e, vyvstáva z e, sily a preto musíme e, podporovať našich partnerov v rámci NATO, ale musíme zabezpečovať silu spoločne, obe strany. S tým súvisí aj investovanie do obrany. Treba, aby E, spojenci si e, splňali tie svoje záväzky 2% HDP, ktoré majú ísť na obranu. E, tiež potrebujeme, aby sa spolupráca s NATO prehlbovala. EU, NATO, Varšavská e, deklarácia e, proti hybridným e, hrozbám. To si vyžaduje zúženú spoluprácu, spoluprácu na moriach, spoluprácu v oblasti boja proti kybernetickému zločinu. Tu treba posilňovať naše vzťahy E, v nedávnej dobe e, sme e, zažili teroristické, strašné teroristické úče, ú, útoky v Európe. 22. bude výročie útokov v Bruseli. S týmto súvisí diskutovanie o spoločných e, prioritách, e, financovanie boja proti terorizmu, stabilizácia e, ochranených oblastí napríklad a podobne. Tu všade je veľmi vítaná pomoc Európy. Máme záujem o vymienenie si informácií, našich skúseností, ktorými disponuje, disponujeme radi sa podelíme aj s našimi skúsenostiami napríklad v boji vyšetrovania eh, kriminalistickej povahy. Sýria, Libanon, Jemen, eh, tam eh, je situácia čoraz menej stabilná. A preto sa to týka aj Spojených štátov a ich spojencov. Tiež teraz o ochrane eh, hraníc. My musíme naše externé vonkajšie hranice chrániť, musíme posilniť ich ochranu. A eh, ne, eh, pokiaľ ide o tú zmenu, ne, ne, nezmenila sa hrozba, hrozba sa nezmenila, čiže my musíme zlepšiť tento systém ISS, tiež musíme mm, pod, podporiť tie, túto ochranu hraníc, musíme si vymieňať eh, skúsenosti a názory a naozaj musíme splniť naše medzinárodné povinnosti, musíme rešpektovať utečencov, ľudské práva, politiku ľudských práv a v tomto hráme tiež spoločnú úlohu v rámci našich politík. Musíme posilniť nástroje a agentúry ako Schengen, ESRČ, Frontex a tak ďalej. A čo je tiež pre mňa veľmi dôležité, je, a to je dôležité aj pre našich občanov, je hospodárska istota. To je pre nás všetkých. Nám je to jasné, či už žijeme v tej bubline bruselskej alebo washingtonskej je tu na svete veľa miest v našich krajinách, kde občania z tejto globalizácie neprofitovali a tieto znášajú skôr náklady globalizácie. A naši vodcovia však majú túto zodpovednosť a musia sa chopiť tento šance. Práve obchod je veľmi dôležitý. Európsky e, parlament e, urobil veľký krok vpred, aby mohol podporiť túto diskusiu Európskej únie, pokiaľ ide o zavedenie stratégií na zabezpečenie prospechu z globalizácie. Musíme dohodnúť dobré dohody a potom e, tieto medzinárodné dohody môžu priniesť tvorbu pracovných miest a ekonomický rast. Tento transatlantický obchod a partnerstvo je veľmi dôležitý, ale hlavným cieľom USA je e, zabezpečiť spravodlivosť pre svojich občanov. Táto vláda musí e, zvýšiť efektivitu svojich orgánov a je potrebné zabezpečiť, e, že keď sa tieto dohody uzavrú, musia byť na prospech obom našim hospodárstvam. Preto všetci musia plniť svoje povinnosti, napríklad to, čo sa diskutuje o čínskom hospodárskom statuse. Musíme, si, musíme zdieľať naše zodpovednosti tak, aby sme dostali za dosť našim povinnostiam, ktoré sme na seba prezali. Teda obchod, zahraničný obchod a investície. Dovolte mi, aby som raz ešte zopakoval, že moja krajina sa zavezuje spolupracovať na tomto transatlantickom projekte, pretože toto bude úspech tejto vlády. E, tento úspech sa započal ešte počas vlády Kennedyho, pokračoval ďalej Reganovou vládou a naše partnerstvo e, pokračuje v tom, aby sme priniesli blahobyt a prosperitu našim národom. Európska únia pre nás bude ďalej partnerom, pretože naďalej budeme pokračovať v týchto globalizačných procesoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem Adamovi Šubovi za túto úvodnú prednášku a tento výbor mal veľký záujem na tom, aby sme si vymieniali názory z USA hneď po tom, čo bola vymenovaná tá e, nová vláda. A takže na základe toho, že sa do diskusie e, prihlásilo veľmi veľa diskutujúcich, Takže vidíte, že záujem je veľký. Mám tu asi 10 kolegov, takže najprv najprv Maricius Ráke, ktorá tu je na miesto nášho predsedu pána Elana. Dobre, ďakujem pekne za slovo. Pán predseda by tu bol veľmi rád sa zúčastnil, takže ho musím od, ospravedlniť. My naozaj podporujeme to, čo bolo zistené počas tejto misie v USA. My, my si myslíme, že Brusel naozaj tieto ciele podporuje, ale musím počiarknúť, že pre mnohých z nás uh, že je e, veľmi dôležité, či potrebujeme, potrebujeme tieto uistenia. Tieto transatlantické vzťahy e, sú pre nás veľmi dôležité. A tiež ste povedali veľmi oprávnene, že to bolo podporené aj v, vo Washingtone, že je tu veľmi veľa neistot a preto je potrebné hľadať istoty a dôveryhodnosť. My za nás, za našu delegáciu môžeme len potvrdiť, že e, sú tu aj určité paralelné politiky, ktoré boli podporované Bielým domom, strategické e, podpory pravidel paralelne s tým, čo by bolo považované za priateľné. My sa tiež zavezujeme k spoločnej bezpečnosti, dohoda z Minska, ruská úloha, pokiaľ ide o násilie na Ukrajine. A tiež by sme chceli vedieť trošku viac o Sýrie. Vy ste povedali o Iráne, ale my nesmieme ani zabúdať na to, aká je úloha Kremla v Sýrii. A trošku by sme chceli viacej počuť o o obchode, e, stanovisko G20, nafta, TPP. E, čo si myslíte o tom, ako ďaleko až chce zájsť Trumpová vláda a ako napríklad e, budeme môcť spolupracovať s čínskou vládou, pokiaľ ide o global, globalizáciu. My máme tie hodnoty, ktoré to celé podopierajú. Naozaj budeme musieť naďalej spolupracovať na tomto systéme, ale musíme sa nielen zameriavať na spoločný zámer, ale musíme prehlbiť aj spoločné hodnoty. Je tu veľké riziko toho, že e, keď sa bude táto úloha prehlbovať, my musíme sa zamerať na tú situáciu win-win, aby z toho každý vyťažil pre seba svoj prospech. Musíme sa zamerať na budúce dele- generácie. Ďakujem veľmi pekne, Mariči Zráke. Takže teraz by som navrhol, aby kolegovia z výboru. Takže máme tu veľa kolegov, ktorí sa prihlásili do diskusie. Adam, keď už budete mať zozbieraný dostatok otázok, tak potom sa prihláste a zodpoviete na to kolo otázok. Takže naša podpredsednička, nech sa páči. Ďakujem pekne, David. Ponajprv by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za to, že ste medzi nás prišli a e, za to, že ste prijali naše pozvanie. E, naozaj som mala tiež to šťastie, že som bola účastná tejto delegácie vo Washingtone. Bolo to e, začiatkom decembra a viete, že e, vtedy ešte tá vláda nebola plne funkčná ale teraz už sú tu stopy takej novej politiky. Takže by som sa chcela poďakovať za to, čo ste povedali v tom úvodnom slove, keď ste hovorili o bezpečnosti, o spoločnom ciele, o týchto transatlantických snahách, ktoré musia pokračovať. A tiež ma potešilo, že ste sa vyjadrili aj k dohode z Minska, k spoločnej bezpečnostnej politike a že ste hovorili aj o NATO. Avšak tá druhá časť vášho úvodného slova nebola mi celkom jasná. Ja by som chcela, aby ste mi to vysvetlili. Vaša politika, ktorá sa týka mm, e, TTIPu, my máme za sebou 14 kôl rokovaní a pomaly sa dopracúvame ku koncu tohto rokovacieho procesu, takže mohli by ste nám mohli povedať niečo viac o budúcnosti tejto eh, obchodných dohôd a ako to bude pokračovať, ako budeme spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne. Eh, ďalšia rečnička. Ďakujem veľmi pekne, pán predseba. Ja e, veľmi vítam tie ubezpečenia, ktoré sa e, nám dostali ohľadne NATO. Je pravdou, že Európska únia je vodcom v finančnej, nefinančnej medzinárodnej pomoci a musíme znížiť závislosť od týchto príspevkov. Takže toto by ma zaujímalo, aký máte e, názor vy. A jedna oblasť, ktorú ste nespomenuli, bola Ázia najmä pokiaľ ide o to, kde by sme mohli spolupracovať. Ja si myslím, že to je región, kde sú tiež veľké hrozby, ktoré sa týkajú bezpečnosti, ale je tu veľká hrozba aj zo strany Severnej Kóreji. E, takže by sme chceli počuť viac, pokiaľ ide o Severnú Koreu, kde už sú tie červené čiary, kde už sú tie červené svetla. No a potom námorná bezpečnosť. Európsky prístup je podporovať uplatňovanie E, týchto programov. Čo si myslíte? Aký je tu rozsah a ako by mohli koordinovať v rámci týchto záležitostí svoju spoluprácu USA a Európska únia? Ako by sme mohli spolupracovať napríklad s Mali alebo s Indiou? Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Fotega. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vítame vás, pán ambasádor, na tomto našom dnešnom stretnutí. Niektoré vaše vyjadrenia boli jasné a ubezpečujúce, a takže už nemám len tak, mám už len také drobné pripomienky. Ja by som chcela e, privítať prítomnosť USA v týchto východných partnerstvách. Pre nás je to mimoriadne dôležité. E, Poľsko chce tiež prispievať e, k tejto spolupráci a my budeme e, v Lotyšsku, Rumunsku, takže tam prispievame. Mohli by ste však prosím nám povedať niečo viac o vývoji v rámci globálnej koalície. To si myslím, Mm, aj pokiaľ ide. To bolo e, diskutované počas týchto stretnutí vo Washingtone. No a ako najlepšie by sme mohli postupovať, pokiaľ ide o integráciu v rámci EÚ, pokiaľ ide o bezpečnosť, obranu, aby sme uľahčili lepšiu spoluprácu s NATO. Ďakujem. Fú, toto je úplné vypočutie. Gue, Angel, pán Kozo, Kuzo alebo Kozo? Kouzo, dobre, Kouzo je meno. Ďakujem, pán predseda. treba poďakovať za tento prvý kontakt s predstaviteľom USA. Situácia je teraz naozaj veľmi zmenená, ruská hrozba a tak ďalej, to, čo hovorí tlač. Samozrejme, budete obhajovať na to, Samozrejme, že potrebujete európske vojenské sily na vaše geopolitické pozície v Európe a chcete, aby sme prispievali ešte viacej vzhľadom na globálnu krízu, ktorej čelíme a mnohé krajiny na periférii Európy e, trpia e, politikou ťahovania opaskov. Znepokojuje ma Irán, hovoríte, že najviac podporuje terorizmus. Čo ty myslíte? Ale aj v Syrii niektorí z vašich spoločníkov, aj mojej krajiny, aj oni podporovali terorizmus a teraz proti týmto teroristom musíme bojovať v Syrii. A čo mieni urobiť americká administratíva s Guantanámom? Bol prísľub, že sa uzavrie, pretože to fungovalo mimo právneho štátu. A čo sa stane v Sýrii? Dohodnete sa s Ruskom, aby sa konečne problémy vyriešili ako OSN. Nebudete prispievať tak ako doteraz. A aké vzťahy budete mať k OSN? budete mimo nej, zúčastníte sa spolupráce a tak ďalej. Ďakujem pekne. Môžeme pokračovať. Takže keby ste aspoň na každú skupinu potom zodpovedali teraz eh, za zelených Urlika Lunaček. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa tiež chcem poďakovať za to, že ste prišli k nám a že môžeme s vami viesť túto diskusiu. Jedna vec, ktorá tu doteraz neodznela. Áno, vy ste hovorili o bezpečnosti pre občanov USA a tiež ste povedali, že chcete pokračovať eh, v spolupráci s NATO. Ale keď hovoríme o bezpečnosti v tomto globalizovanom svete, tak to tiež súvisí so inými faktormi, napríklad klimatické zmeny alebo záležitosti, ako spolupracovať s rozvojovými krajinami. A čo sme počuli v poslednej dobe, tam budú krátené tieto rozpočty o jednu tretinu napríklad na podporu spolupráce, projekty, potom tiež klimatické zmeny a potom e, negatívne dopady klimatických e, zmien. Toto všetko toto všetko súvisí s tým, ako človek ovplyvňuje klimatické zmeny na planéte a, a tiež tie Global Gag Rule, na to budeme potrebovať finančnú podporu mm, a my musíme podporovať aj ženy v týchto oblastiach a toto krátenie o 600 mm, miliónov eur, to bude znamenať 6,5 miliónov neočakávaných tehotenstiev, potratov, viac pretože sa nebude podporovať to sexuálne zdravie. A tieto krátenia, externá spolupráca a klimatické zmeny Takže keby ste mohli urobiť niečo preto, aby sa to nekrátilo až takto drasticky. Áno, ďakujem veľmi pekne a prvé kolo ukončíme pánom Castel do Fonza EFDD. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pánovi Šubemu za jeho zaujímavé poznámky. Moje otázky by sa týkali predovšetkým nových strategických priorít Bieleho domu, hlavne v blízkom, na Blízkom východe. Naznačil, že Irán sponzoruje teroristov takmer všetky turistické, eh, pardon, teroristické skupiny sú saníci, takže tak tá definícia by sa mala upresniť. Máme očakávať že sa bude aj znovu diskutovať o dohode, o jadrovej otázke a v Syrii. Aké máte strategické priority? Ako vidíte spoluprácu s novou americkou administratívou, s novými strategickými regionálnymi aktérmi v Syrii? A potom aj úloha Turecka v súčasnosti E, sa Turecko naozaj uberá nesprávnym smerom e, vzhľadom aj na ústavné referendum. Aké je vaše stanovisko e, na postavenie Turecka v NATO? A ďalšia otázka, to, čo sme už viackrát videli ako prezident Trump, sa ako keby vzdialoval od tých otvorených postojov Obamovej administratívy, tak my by sme chceli pochopiť, aké budú postoje e, vo vzťahu USA a Kuba, čo môžeme očakávať. A posledná otázka, vzťahy s Čínou, hovorilo sa o postoji ku globalizácii a o nákladoch. E, aj to my veľmi silno cítime a chceli by sme poznať váš postoj Eh, tie, o, ten, um, ak by sa dalo povedať, obchodný postoj Číny, alebo aj to, čo sa viackrát spomenulo ako argument v predvolebnej kampanii, e, eh, prítomnosť eh, v Čínskom mori, hlavne vojenská prítomnosť, ako sa tam vyvíja situácia. Um, Adam, I mean the range. Ďakujem kolegovia. Je pravda, že tie otázky sú také rozsiahle a obširné, že by sme tu mohli sedieť až do polnoci. Len by som rád povedal, že je tu ešte 11 kolegov, ktorí by sa radi vyjadrili a položili otázku, takže naozaj sa budeme snažiť, aby e, ste boli no, najstručnejší a dám vám slovo. Poprosím vás, aby ste zareagovali. Ďakujem, hovorí pán Šup. Zhrniem to do tematických celkov, pretože na niektoré tie otázky nemáme odpoveď, napríklad Guantanamo a Kuba, tak tam dochádza k prieskumu, ešte sa nedokončila, teraz vám ešte nemôžem povedať, aký bude náš postoj Čína a obchod. Do veľkej miery EU a USA zdieľajú svoj postoj a sme veľmi radi, že sa Čína zúčastňuje takých platformiem ako je G20 a podobne, ale musíme byť obozretní, hlavne v oblasti investícií. Je naozaj potrebné skúmať a preskúmovať čínske investície na našich územiach Eh, predseda prišiel z cesty z Ázii a zdôraznil potrebu konštruktívnych vzťahov s Čínou. Tiež sa spomenula otázka ľudských práv a v budúcom mesiaci bude ďalšie stretnutie medzi predstaviteľmi našich vlád na Floride. Naša administratíva sa dohodla, že je možné ďalej spolupracovať, takže ešte je samozrejme veľa možností, kde môžeme s Čínou spolupracovať, ale budeme samozrejme veľmi zblízka sledovať ekonomický obchodný postoj Číny a akú úlohu zohráva aj e, v Južnom a Čínskom mori a akú úlohu a aké má postoje v súvislosti so svojimi e, susedmi, Filipíny a tak ďalej. Stručne spomeniem Severnú Koreu. Naša administratíva sa rozprávala s Čínou, aby táto sa pokúsila presvedčiť Severnú Koreu, aby korigovala svoje postoje. Pokiaľ ide o obchodné otázky, Pani komisárka Malstrom hovorila o TTIP a že teraz ako keby je táto dohoda zmrazená. Áno, prebehlo veľa rokov produktívnych rokovaní, padlo veľa otázok a je tam pracovný program, ktorý je veľmi rozsiahlý. TTIP by bol takou zlatou medailou všetkých e, dohod, týka sa všetkých služieb, pracovných podmienok, životného prostredia, týka sa regulačných politik, týka sa terorizmu a ide o takú zmluvu, ktorá skutočne zachytáva všetko. Hovorí sa o investíci- investíciách e, niekoľkých stoviek miliard až biliónov tak keď sa pozrieme na tie objemy a veľká časť, to boli tie transfery v rámci spoločnosti, takže v súčasnosti sme sa znovu vrátili tejto problematike preskúmávame aj dohody o voľnom obchode a dúfam, že veľmi skoro sa objaví náš zástupca, ktorý príde sem a ten, ktorý je zodpovedný za medzinárodný obchod a dohody o voľnom obchode a budeme môcť ďalej pokračovať. Rád by som povedal, že ten, ten trialóg pokračuje, zaoberá sa veľmi zaujímavými témami, vrátane VTO. Pred niekoľkými týždňami sme podpísali ďalšiu dohodu MNA ktorá sa zaoberá situáciou a pravidlami, ktoré treba rešpektovať v oblasti farmaceutického priemyslu. Hovoríme o odvetvových sektorových dohodách, ktoré sa týkajú aj automobilového priemyslu, ktorý musí tie pravidla nastaviť tak, aby tí koncoví spotrebitelia boli chránení. VTO, áno, pardon, mm, zaoberáme sa naozaj skutočne e, za e, nastavením pravidel pre všetkých, pre tých, ktorí pre tých, ktorí sú dlhodobými členmi a budeme tak pokračovať aj naďalej. Bude ministerská konferencia Buenos Aires. Rozpočet. Tu nemám žiaľ veľa informácií. Rokovania o rozpočte trvajú vždy veľmi dlho a jediná vec, ktorú v tomto momente máme potvrdenú, je tzv. návrh rozpočtu, ktorý počíta s veľkými úsporami. Takže tu na je ešte veľmi dlhá cesta. Niektorí ste sa vyjadrili v tom zmysle, že už je rozhodnuté, a že aký postoj budú zastávať, ako budú voliť a z toho dedukujem, že to bude asi aj tak vyzerať, ale ako som už spomenul, rokovania pokračujú, nie je to nič nového ani pre Trumpovú vládu, ani pre mnoho bývalých. Neviem, koho budem citovať, ale v rámci každého vyjednávania o rozpočte sa nejaká krv preleje, takže tie sú naozaj rokovania veľmi dlhé. Turecko. Myslím si, že máme veľmi podobné obavy ako vy. Turecko je veľmi dôležitým spojencom a partnerom hlavne v regióne Stredného, Blízkeho a Ďalekého východu. Všetci vieme, že utečenecké prúdy prechádzajú veľmi často práve Tureckom a to všetci zohľadňujeme, ale to v nás vyvoláva určité obavy a aj sa to verejne aj neverejne viackrát povedalo. Vieme, že dochádza k porušovaniu zásadných slobôd slobody prejavu, novinári nemôžu slobodne pracovať. Porušujú sa občianské a ľudské práva. Vieme, že Turecko bolo veľmi dôležitým prúkom v rámci snahy o vyriešenie utečeneckej otázky. To sa tu už viackrát povedalo. Naše nádeje sú veľké, a dúfame, že rokovania s našimi spojencami, či už verejné alebo neverejné, budú aj naďalej pokračovať, aj v súvislosti so situáciou v Syrii. Syria, žiaľ, situácia je tragická. Už sme v 7. roku kritickej situácie a charakterizuje sa naozaj obrovským násilím používaním veľmi nebezpečných zbraní. Máme tam stovky tisícok smrteľných obetí, mnohí boli nútení odísť. Hovoríme o civilnom obyvateľstve, o ženách, o deťoch, ktorí najviac trpia. Rokovali sme od samého začiatku o mierových možnostiach Rovnako ako vy aj my máme v Syrii našich vyslancov, ktorí sa snažia hľadať politické, mierové riešenia. Ide nám naozaj o politické riešenie, ktoré by Syrii zabezpečilo stabilitu a minimalizovalo by hrozbu terorizmu. O tri týždne bude konferencia, ktorá sa bude konkrétne venovať situácii v Syrii. My sa z toho tešíme. Ide o konferenciu ktorá sa bude konať tu a pod záštitou mnohých európskych štátov a EÚ. A sme radi, že pozvanie prijalo veľa významných partnerov a že z tejto konferencie vzíde naozaj veľa pozitívneho. Pokiaľ ide o budúce ženevské rokovania, E, v Astane už rokovalo niekoľko e, strán, aj my sme tam mali našich pozorovateľov a myslíme si, že OSN zohráva dôležitú úlohu. Aj OSN bolo prítomné v Astane. To je náš postoj k humanitárnej pomoci a rozvojovej pomoci a počtu programov, ktorých cieľom je pomoc hlavne ženám. Je tých programov veľmi veľa a sú tu také zásadné faktory, ktoré zohľadňujeme pri našich plánoch pre zaistenie stabilizácie a mieru. Tam určite nie sú pochyby, ale tá otázka je, akým spôsobom sa to bude realizovať v teréne, kto bude tým hlavným prispievateľom, ako bude prebiehať to prerozdeľovanie, ale treba si uvedomiť aj tie vojenské hrozby z východu, Vieme, že aj veľa vašich štátov je súčasťou koalície, ktorá sa snaží bojovať proti týmto hrozbám. A je jasné, že sa budeme musieť zaoberať aj otázkami znovu obnovy a budovania týchto štátov. A tieto veci treba brať do už aj teraz. A určite sa budeme aj viacej budeme zaoberať otázkami e, Syrie. Ďakujem, hovorí pán predseda McAllister. Ďakujem za reakciu na prvé kolo otázok. Bol by som rád, keby sme sa dohodli na tom, že rečnícky čas sa obmedzi na 1,5 minúty. Poprosím vás, kladte také otázky, na ktoré sa šne odpovedol pán Salafranka. Vitajte, pán Šarže Dafer. Ja som veľkým obdivovateľom USA s 3% e, celosvetového obyvateľstva mm, vyrába si 15 tovarov a služieb, ale signály, ktoré prichádzajú, nie sú veľmi priateľské. Spomenuli ste aj, ako podala pani komisárka Malstromová, TTP je teda zmrazený, Pacifik, e, došlo k Brexitu, e, tie sa, ten sa ocenil, euro je kritizované. Mm, kancelárka z Nemecka aj predsednička vlády Veľkej Británie navštívili USA. E, vzhľadom na tieto situácie vzhľadom na takúto situáciu sa ale predsa nemôže skonštatovať, že určití občania určitých krajín môžu byť podozriví. Vy ste sa vyjadrili k určitým záväzkom, napríklad klimatické zmeny, multilateralizmus, po odstúpení z tej transpacifickej zmluvy a potom aj systém OSN, ktorý je samozrejme stále možné vylepšiť. Ale ja by som položil otázku o jednej konkrétnej krajine, ktorá je teraz v móde, a to Rusko. Na plene minulý týždeň sme diskutovali o dohode s Čiernou horou, A moja otázka je, že či e, situácia na Strednom východe a pozícia krajín arabskej jary bude pokračovať aj v USA, teda či ten postoj USA bude pokračovať tak ako doteraz v tomto regióne. Ďakujem, pán Pasku, za SND, nech sa páči. Ďakujem. Príspevok multilaterálnej siete obchodných dohod na zachovanie stability vo svete, tak tento príspevok sa často minimalizuje alebo ignoruje, ale v skutočnosti sú zásadné pre zachovanie mieru a stability v systéme. V 70. rokoch tento príspevok bol obrovský, všetci to vieme a vieme, čo si myslí nová administratíva o významných častiach tejto siete a moja otázka je podľa vášho názoru odráža to novú filozofiu alebo nový prístup administratívy voči celej sieti vzťahov, alebo je to jednorázové a konkrétny prístup, pretože ten kumulatívny dopad spochybňuje celý systém, celú sieť. Ďakujem, pán Pasku. Charles Tanok za EKR. Spomenul by som takú technickú poznámku. Ako koordinátor EKR som nedostal slovo, hoci som on žiadal stručne. Vítam pozitívne signály z Washingtonu na rozdiel od kampane za Brexit, ktorý uznáva zničenie EÚ, ale ja myslím, že je dôležité, čo zaznelo na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii v Bruselu, a síce, že USA sú naozaj e, základným kameňom bezpečnostného systému a aj Veľká Británia aj po Brexite e, zohrá kľúčovú úlohu v bezpečnostnej otázke. vývoj okolo TTIPu a všetky ďalšie veci, aj bezpečnosť. Určite v budúcnosti dojde k e, masívnemu migračnému posunu. Ak nebudeme riešiť klimatické zmeny a ich dopady na subsahárskú Afriku, podporujem vaše stanovisko, pokiaľ ide o obmedzenie snahy Iránu dosiahnuť jadrové zbranie. a, a v tom, že treba pokračovať v systéme dohovod ohľadom okolo Iránu a treba na nich e, trvať. Tiež som si vypočul tie signály v súvislosti s Kurdami, že ich budete v referende okolo Kirkuku, tých Kurdov budete podporovať. A naďalej budete naklonení Čínskej republike. A samozrejme, vaša úloha v boji s islamským štátom je kľúčová vzhľadom na kontext e, a situáciu v Syrii. Budete budovať múr, ale potom vyvoláte antagonizmy e, tam na tej hranici s USA, tak to bude tiež problém. No aký je váš postoj? Ďalší rečník, pán Hagi Georgiou. Two very, very short questions. Mám dve veľmi krátke otázky pre pána Šaržeda Fera, zastupcu USA. Pán Erdogan požiadalo to, aby sa Turecko stalo členom Rady bezpečnosti OSN a povedal, že ako islamský štát, čo si o tom vymyslíte? Hovorili ste, že rokovania nepokračujú, máte predstavu, viete prečo a zohrávate v tom nejakú úlohu. Ďakujem. Pákava za FDD. Ďakujem, pán predseda. Som potešený z vašich komentárov, že na to by malo byť naďalej pilierom našej obrany a aké sú ďalšie vojenské ambície a záväzky USA do budúcnosti. A pokiaľ ide o Brexit, úzka spolupráca medzi USA a Veľkou Britániou je dôležitá. Nespomínali sme ani Izrael. Existuje rozpor medzi USA a EÚ, pokiaľ ide o postoj k Izraelu a je možný spoločný budúci prístup, budúci spoločný prístup. Rovnako e, ma zaujíma Jemen. Tam sa naozaj rozvíja skutočná katastrofa. Existuje možnosť, že by USA zohrali významnejšiu úlohu na úkor Rady spolupráce v Perskom zálivu GCC. A závero. Ako vidíte kritické komentáre na adresu prezidenta Trumpa? a to aj zo strany niektorých poslancov Európskeho parlamentu. Niektorí sa vyjadrili naozaj veľmi nediplomaticky. Pani Manesku, nech sa páči. Ďakujem. Vítam pána Šuba na našom rokovaní. Ja si myslím, že je dôležité, že máme takúto možnosť výmeny názorov. A tiež si myslím, že by sme mali prestať s tou retorikou z predvolebnej kampanie a neprospieva to nikomu, nikomu ani u EÚ, ani vzťahom z USA. a pomáha to skôr takým našim nie veľmi priateľským štátom, ako je Rusko. A myslím, že by sme mali pragmaticky spolupracovať a mali by sme sa zamerať na každý z bodov našich vzťahov a medzinárodné vzťahy a bezpečnosť vrátane aliancie. To je, myslím, kľúčová záležitosť. Sme presvedčení, že každá krajina by mala zaplatiť svoj príspevok. Rumunsko patrí k tým piatým štátom, ktoré tak robia a očakávame, že ostatní urobia to isté. Rusko a postoj k Ukrajine, to je ďalší spoločný problém, na ktorom musíme popracovať a e, som veľmi rada a zároveň mám veľké očakávania na výsledky menovania pani Fiony Hill ako jednej z členov e, Bezpečnostnej rady. To je naozaj veľmi, bez, e, veľmi pozitívny vývoj. A otázka je, čo môžeme očakávať od administratívy, pokiaľ ide o rozhodnutia a kroky v súvislosti s Iránom normalizácia vzťahov s Ruskom a boj s terorizmom. Thank you, Ramona. Now, Mr. Front. Ďakujem. Teraz pán Front. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem e, pekne, pán Šup, za to, že e, sa zúčastňujete tohto zasadnutia. Som e, rád, že Eh, vnímate, že je to naozaj veľmi relevantné a je veľmi ujišťujúce, keď eh, tu počujeme slova, ako keby eh, nedošlo k žiadnej zmene v administratíve v USA. Keď si pozrieme na zmenu medzi Jimmym Carterom a Ronaldom Reaganom, bola to veľká zmena, ale žiadna zmena nebola až taká obrovská ako e, zmena, ktorú e, popísal Donald e, Trump, pokiaľ ide o svojho predchodcu. Nechcem tu teraz spomínať tie konkrétne slova. Nigel Farage bol jedným z prvých ľudí, ktorí mu šepchali do ucha, o čom je Európska únia. Chcem sa teraz spýtať, eh, či eh, by ste mohli eh, povedať, či viete, kto iný mu hovorí, čo má Európska únia na mysli a ako postupuje voči USA. E, Pred pár dňami bola v USA Angela Merkel, samozrejme. To je jedna otázka. Ďalšia moja regulácia, moja otázka sa týka teda elektronického e, vybavenia, e, pokiaľ ide o krajiny Blízkeho východu. Viete, ako to v tejto súvislosti vyzerá s krajinami Európy? Ďakujem, pán Jurek, EKR. Pani ambasador, chciałem zapytać o dwie kwestie, o dwa szczególnie... Ja mam mm, jedną otázku, no, respektíve dve otázky. Dve otázky, ktoré sa týkajú dvoch dosť citlivých tém. Najmä mi ide o naše krajiny, pobaltské krajiny, Estonsko a Lotyšsko, e, tie sú obzvlášť ohrozené. Myslíte si, že naozaj bude potrebné ich bezpečnosť trošku zlepšiť e, vzhľadom na to, čo sme pozorovali v nedávnej minulosti? No a potom je tu ešte Gruzínsko, krajina, ktorá tiež e, vyvíja veľké vzťah, vyvíjala veľké snahy o spoluprácu v transatlantickom rámci. Ako toto hodnotíte? Myslím si, že zakomponovanie Gruzínska by bolo najlepšou odpoveďou na anexiu Krymu. A potom by som tiež ešte chcel vysloviť uznanie za rozhodnutie prezidenta pokiaľ ide o tie, ten vývoj e, v zahraničnej politike. Ale my si myslíme, že dôležité bude, aby USA opäť prijali svoju morálnu úlohu, aby sa vrátili k tejto tradícii. Hm, koľko Američanov si uvedomuje, že sú tu aj dopady na Európu? Mr. Gala. Ďakujem. Na záver pán Galer. Ďakujem pekne. A o chvíľočku e, tu budeme mať veľvyslanca, ktorý bude rovnako vítaný ako jeho predchodca e, tu v našom kruhu k bezpečnostnej konferencii. E, bol som uistený, že veľmi páčil, veľmi sa mi páčili diskusie súvisiace s kongresom, Vypočul som si ich e, zamery súvisiace s Ruskom, čo plánujú na tento rok. A chcem sa v tejto súvislosti spýtať, e, môžeme vychádzať z toho, že e, ruská politika je riadená skôr kongresom, než teda vládou alebo dokonca Bielým domom? Dá sa teda e, vychádzať z toho, že e, stanovisko e, skôr formuje kongres. A potom ďalšia otázka týkajúca bezpečnosti a obrany začíname robiť viac my na európskej strane. Takže myslíte si, že by ste mohli e, popísať e, v USA lepšie tieto štruktúry, ktoré vyvíjame, pokiaľ ide o permanentnú spoluprácu, spoločné plánovanie, spoločné zaobstarávanie, že toto e, samotné tiež posilňuje európsky pilier na to? a ako by e, možno mohla e, zaregistrovať e, americká administratíva. Na to ja dúfam, že tak ako tá predchádzajúca. Ďakujem a teraz pán Boštináru. Ďakujem pekne, pán predseda, pán Šarže Dafer. Som veľmi rád, že sa môžem zúčastniť tejto diskusie. Mám tri stručné otázky pre vás. Poprvé, aká úloha, aký priestor je pre koordináciu a spoluprácu medzi EÚ a USA a Ruskom? A pokiaľ ide teda o e, sankcie voči e, Rusku osobitne, viem samozrejme, že každých 6 mesiacov sa to bude na novo prerokovávať. A po druhé, viete, že po e, prítomnosti v Sýrii Rusko e, si vytvorilo také dve bubliny. Jednu v oblasti e, východného Stredomoria, druhú v Čiernom mori. Toto si vyžaduje e, osobitnú pozornosť a osobitnú spoluprácu v oblasti, v oblasti bezpečnosti, obrany medzi EÚ a NATO. Ako to vnímate vy? A napokon, akú úlohu e, vidíte v pacifickej oblasti pre USA, e, keďže sa e, teda USA stiahuje z TPP? A to by mohlo posilniť um, hegemoniu činy v oblasti Tichomoria. Ďakujem. Slovo má pán Kelam. Ďakujem, som rád, že ste medzi nami. Chcem povedať, že nie je žiadna alternatíva voči úzkej transatlantickej spolupráci. Prichádzam z Estonska, musím povedať, že nás veľmi uistuje prítomnosť vojsk za NATO v našich krajinách. Je to, veľmi to mení našu bezpečnostnú situáciu, ale zároveň Dôveryhodnosť NATO e, je teraz priamo v hre v našom regióne. A ja sa pýtam, ste tiež pripravení na hybridné formy invázie? Bo toto je hlavný nástroj ruských aktivít. A po druhé, potrebujeme užšiu e, kooperáciu a podporu Ukrajiny proti ruským aktivitám. Ide tu aj e, teda o, o poskytnutie obranných e, zbraní v prípade potreby. Um, veľmi si vážim vaše hodnotenie úlohy Iránu ako destabilizačného faktoru, pretože Irán je súčasťou problému, nie súčasťou riešenia, ale uh, e, obnož strany uh, teda prispeli k tomu prázdnu eh, na Blízkom východe, ktorú vyplňajú teraz Irán a Rusko. Takže chcem sa spýtať, či by tu mohol byť nejaký spoločný eh, prístup k eh, riešeniu problému Blízkeho východu. Kolega, ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Opäť siahali do široka. Teraz máte približne 15 e, minút na to, aby ste na ne e, odpovedali. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem stručne odpovedať. Pokiaľ ide o Cyprus, my sme priateľom Grécka, Turecka, takúto úlohu zohrávame, sme e, spojencami oboch stran, ale chápem, že e, rokovania momentálne nepostupujú. Mm, máme veľa kolegov, ktorí sú v Nikozí, v Ankare, v Atenách a diskutujú o tom. Diskutujú o budúcnosti Cypru, to je tiež e, veľmi hrubá zložka, táto otázka už dlho tu existuje. Ja chcem hovoriť o Rusku je to e, kritická téma pre nás všetkých. Rusko, ktorého kroky sú agresívne a e, ovplyvňujú e, to, čo sa deje v členských štátoch EÚ aj oveľa ďalej. Zdá sa, že Rusko nejako nemá úmysel meniť svoje smerovanie. Vidíme, čo robí v Sýrii vojenskú činnosť. A e, toto e, USA sa snažilo zo, e, spomínať svojim spojencom. Nie takmer každý používa na a EU z tej ministerskej konferencie Eh, ale je to väčšina z nich, eh, plus tá širšia skupinka. Ja si myslím, že je imperatívne, a to bolo pre, eh, politikou predchádzajúcej administratívy, ale to aj náš tajomník spomína, aj náš, teda náš minister obrany, a že EÚ musí byť na rovnakej strane, pokiaľ ide o Rusko. A to sa týka mnohých, mnohých otázok Ukrajina, Blízky východ a aj ako efektívnejšie narábať s e, týmto e, nelienárnym spôsobom, hybridným spôsobom e, vedenia vojny, ovplyvňovania volieb. Ako viete, to sa týka Európy aj USA. Takže je tu pár dôležitých e, e, bodov, dodržiavanie Minskej dohody, e, musíme byť zjednotení, pokiaľ ide o sankcie a konzultovať sa, pokiaľ ide o neferové hracie pole pre súkromný sektor. A tí z vás, ktorí cestovali do USA, vedia, že tam je veľmi silná podpora na oboch stranách, pokiaľ ide o sankcie v Capitol Hill. No a Uh, Nord Stream 2 uh, a mnohé uh, členské štáty, nie všetky, hovoria, že toto je proti cieľom diverzifikácie dodávok energií pre EÚ. Je to, poškodzuje to energetickú úniu EÚ, poškodzovalo by to Ukrajinu a jej finančnú situáciu, aj energetickú bezpečnosť v regióne. Takže venujeme sa tomuto. Tiež sledujeme ehm, prípad ehm, konkurencie ehm, Gazpromu. Rusko by malo patriť k mnohým, k, k, k medzi s partnerov EÚ, e pokiaľ ide o dodávky energie do EÚ, e ale musí dožiavať pravidla Viem, že sú tu e, obavy, pokiaľ ide o aktuálne e, dohody s Gazpromom, sledujeme to. No a pokiaľ ide o nové e, pravidla vlastne letectva, je tu požiadavka, aby určité aerolínie lietali z určitých letísk, väčšinou v na Blízkom východe, že to bude vyžadovať e, kontrolu väčších elektronických e, zariadení predtým, než bude možné si ich zobrať e, na palubu. Tu budem musieť sa ešte bližšie informovať, ale vychádza to z informácií, ktoré sme dostali, ktoré myslím sme dostali na technickej úrovni. A teraz dielame informácie v, s najlepšími partnermi v Blízkom východe, na Blízkom východe aj v Európe v tejto súvislosti. No a e, otázka Mexika. TPP, e, zrušenie TPP e, bolo trošku prekvapením. Je tu naďalej podpora dohody, ktorá by podporovala rást To nám umožňuje sústrediť sa na e, systém vychádzajúci z pravidel. TPP minimálne doteraz e, e, z pohľadu USA bolo zlatým štandardom, ale bereme na vedomie, že TTIP je mŕtvý. Viedli sme veľmi veľa diskusí, ale ako mnohí z vás vedia, Eh, tu je veľká podpora v TTIP, eh, pre TTIP a pre RAS v Európskom parlamente. My si to eh, vážime a ešte stále aj na strane USA je veľká podpora pre toto. A nová administratíva sa týmto zaoberá, ale nezabudneme ani na nejaké praktické úvahy. Považujme trochu nad kontextom, v ktorom TTIP E, sa odložil bokom ako projekt. E, išlo tu o koniec bomovej administratívy, voľby e, ale je tiež veľa iných volieb na programe momentálne a naše vnímanie bolo, že z dôvodu ťažkostí v súvislosti s voľbami v Nemecku, Holandsku, Francúzsku že toto nie je najlepšia klíma pre začiatok obchodných e, rokovaní, pretože tieto verejnosť e, vníma ako niečo veľmi odlišné v e, časti. A možno to bolo politické, ale myslím, že veľa skupín v spoločnosti vyjadrilo strach e, pred obchodom, e, či už v USA alebo v Európe. E, obchod nebol vždy dobrý pre všetkých a toto je teda ten kontext, v ktorom tedy bol odložený bokom, ale my sa tým zaoberáme a musíme byť optimistami, pretože toto není malá dohoda medzi dvoma malými krajinami. Toto je dohoda medzi dvomi najdynamickejšími, najinovatívnejšími, e, najväčšími a najbohatšími blokmi vo svete, e, na tejto planete. A mm, teraz k, Latins- k eh, Latinskej Amerike a k Mexiku. Dohoda, jednou z dohôd, ktorou sa zaoberáme, je nafta. Veľa sa hovorilo o nafte a o otvorení e, tom vyjednávaní o nafte. Podali sme, že s tým začneme a dôvody e, preto e, sa vzťahujú e, na to, že musíme lepšie interpretovať globalizáciu, obchod, e, zabezpečiť, aby určité sektory neznášali príliš veľké náklady. Ale e, druhým argumentom je, nafta je tu od 94. roku, od vtedy sa už toho veľa zmenilo. E, bola zavedená pred e, inteligentnými telefónmi, pred iPadmi, pred e, všetkým týmto, pred e, tokmi údajov, pred internetom veci, takže naozaj treba tú aktualizáciu pred ekonomikou služieb a finančných služieb. Takže všetky tieto veci treba zohľadniť a to sa udeje. Ja mám veľkú dôveru v našich e, negociátorov. E, Mexiko je spojené s USA nielen geograficky a pomocou e, obchodu, ale aj historicky a kultúrne. A to, čo NAFTA vytvorila, je platforma výrobcov, v rámci ktorej je tu čula výmena medzi e, USA a Mexikom a Budeme sa tým zaoberať. Ale potom je tu ešte ďalšia téma, ktorá má vplyv e, na naše hranice a to je migrácia. Teda táto stredná Amerika, Američania, americké názory na tento imigračný proces ktorý je zmetočný, nekoordinovaný a teda je potrebné zaviesť mechanizmy, ktoré by to trošku zamerali lepšie. Ale to nebude mať veľký dopad na naftu, ale teda toto sa zlepší. E, obávam sa, že neviem sa vyjadriť k otázke Gruzínska, k jeho členstvu v NATO. To nie je moja parketa, ale um, my všetci zmyšľame politicky, my všetci sme závislí od týchto zdrojov informácií a mnohé z nich pochádzajú z Bieleho domu ale politika nie je vždy rozhodovaná len Bielým domom alebo určitými poradcami alebo e, určitými e, členmi vlády. Keď ja som opúšťal univerzitu, tak veľmi veľa sa rozhodovalo medzi Georgeom Sorosom a Kasperom Weinbergerom. Ale No, v 90. rokoch, 2000 tam bol pán Ramsfeld, pán Powell, ale teraz by som chcel počiarknúť, že to, čo som ja videl pred sebou, to je kongres, kongres, ktorý naozaj je veľmi skúsený, veľmi je do toho angažovaný a hrá veľkú úlohu, pokiaľ ide o obchod, veľkú úlohu, v ktorej sú oni ochrancami, tak investorov, ako aj spotrebiteľov, vývozcov, ako viete. O tom sa diskutovalo veľmi veľa, o európskych investíciách a niektorí štáti, ktorí boli e, v tomto transatlantickom dialógu reprezentovaní kongresmenmi, e, tam je veľmi veľa financovaného z európskych investícií a naopak a všetci, Washington, priatelia, spojenci, všetci v tom hrajú určitú úlohu a musíme sa pozrieť na to, koľko z toho bude transferovaného. Musíme sa pozrieť e, na spoluprácu a na to, aby k nám prišli oficiálni predstavitelia. Takže toto je taká krížová diskusia, a tam sme sa už dopracovali v takom zhodnom, v takom zhodnom duchu na určitom názore, ale aj Bielý dom v tom zohráva úlohu a ja si myslím, že takto sa tvorí politika. Aby som, aby som e, citoval Churchilla, musíte byť optimistický, lebo inak to fungovať nebude, ale ja som optimista a ja dúfam, že to fungovať bude. A, a Bruselské fórum, ktoré bolo organizované nemeckým uh, fondom, Marshallovým fondom, takže uh, tam sa musíme na to zamerať, na túto spoluprácu a na jej zlepšenie. Ďakujem. Uh, thank you So much. Adam Šup, veľmi pekne vám ďakujeme za to, že ste prišli k nám, za, ďakujeme za túto výmenu názorov, naozaj to bolo veľmi veľa zaujímavých otázok. Ďakujem veľmi pekne. A to, čo ste povedali na konci, to bolo veľmi dôležité. Naozaj budeme musieť medzi sebou viac komunikovať na viacerých úrovniach a je potrebné pozvať čo najviac členov kongresu, predstaviteľov Senátu do Bruselu, do Štrasburgu a oni naozaj budú o nás vždy vítaní, títo predstavitelia delegácie USA, aby sme v tomto dialogu mohli naďalej pokračovať. Veľa šťastia vám želám v týchto náročných časoch. Ďakujem ešte raz za to, že ste prišli medzi nás. Vážené kolegyne, kolegovia, teraz sa doká- dostávame k bodu číslo 12. Dám vám niekoľko minút respektíve sekúnd, aby ste sa usadili. May I ask our guest speakers to... Chcel by som požiadať hostí, aby sa posadili sem dopredu. No musíte prísť dopredu. Right, ladies and gentlemen. Dámy a páni, 10.5 sa dostávame k bodu 12, vypočutie na tému vzťahov EÚ a krajín Latinskej Ameriky a Karibiku. Musím vám pripomenúť, že 11.25 musíme končiť, pretože viacerí z nás sa chcú zúčastniť eh, oslav 60. výročia rímskych zmluv 11.30, takže všetkých vás srdečne na tomto vypočutí vítam. Toto vypočutie sa koná v kontexte eh, správy na, eh, z vlastnej iniciatívy. Pán Chavi López je spravodajcom táto spolupráca medzi EÚ a krajinami Latinskej Ameriky má dlhodobú históriu a a aj Eurolat bolo stretnutie parlamentov. Toto je definované ako strategické e, stretnutie. E, tieto súčasné, súčasný vývoj transatlantický, aj na, sa, e, naš, naša spolupráca sa stáva strategická a teraz chceme privítať e, aj toto, túto možnosť. Na tomto e, výbore sme nedávno diskutovali o situácii vo Venezuele. Veľmi sledujeme mierový proces v Kolumbii a blízkej budúcnosti budeme diskutovať a hlasovať o novej dohode medzi EÚ a Kubou. Takže tu sú témy, ktoré nás očakávajú a, a, a sú to témy, ktorými sme sa aj zaoberali, aj sa zaoberať budeme. A, tuto je viacero politických oblastí, v rámci ktorých spolupracujeme, takže naši hostia Eh, dovolil by som si predstaviť. Je tu pani Rebecca Greenspan, ktorá je generálnom tajomničkou Iboroamerickej konferencie, predtým bola eh, viceprezidentkou Kostariky, eh, potom bola predtým aj v UNDP a spolupracovala v rámci celáku. Potom pán Kristian Nefna, ktorý je zástupca generálneho tajomníka, bol riaditeľom v eh, SVČ. Potom tu máme pani Paola Amadej, ktorá je výkonnou riaditeľkou eh, nadácie Európska únia a eh, celák pracovala vo viacerých arabských krajinách a v Eritreji a teraz pani Anna Ajuzo Pozo, ktorá je mm, tiež e, predstaviteľkou Barcelonského centra na medzinárodné vzťahy a Pracuje teda na tejto univerzite v Barcelóne. Všetkých štyroch rečníkov vítam. Veľmi nás teší, že ste medzi nás zavítali. Teraz má na 10 minút slovo pán Leffler. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma sem pozvali. A vždy ma veľmi teší, keď sa vrátim medzi priateľov a môžeme diskutovať o vzťahoch s Amerikou. E, toto je téma srdcu, môjmu srdcu blízka. A toto je e, téma, ktorá je srdcu blízka aj vysokej predstaviteľke Frederike e, Moderini, ktorá investovala veľa času do týchto transatlantických vzťahov vo všetkých dimenziách a v celej e, e, rôznorodosti týchto vzťahov. Myslím si, že dnes, e, keď sa pozeráme na vzťahy medzi Európskou úniou a e, krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku, e, je to e, dobrá ilustrácia toho, čo sme e, chceli stanoviť v rámci vízie, globálnej stratégii, ako budeme pristupovať k týmto vzťahom, ako sa budú vyvíjať v rámci celosvetovej politiky. A preto by som sa chcel teraz veľmi pekne poďakovať mm, pánu Lópezovi za túto príležitosť Latinská Amerika a krajiny geogra- e, Karifiku možno, že sú e, zemepisne vzdialené od Európskej únie, ale kultúrne e, sú nám veľmi blízke. To je tá iná dimenzia, to je tá iná stránka našich E, transatlantických vzťahov, na ktorú radi zabúdame alebo ju podceňujeme, ale je to veľmi dôležité aj v rámci tých severoatlantických vzťahov. Toto je taká istá e, dôležitá stránka. A teda nemáme len spoločné hodnoty, históriu, spoločné jazyky, to sa prejavuje aj v praktických postupoch. Napríklad Napríklad, keď sa pozeráme na tieto globálne výzvy, na našu spoluprácu v rámci internacionálnej, medzinárodnej spolupráce, keď sa pozeráme na klimatické zmeny, aj pokiaľ ide o um, agendu 2030, trvalo udržateľné ciele, potom generálne stretnutie, pokiaľ ide o drogy a minulý týždeň výročná konferencia OSN vo Viedni na zniženie používania drog. To malo prominentnú účasť zo strany Latinskej Ameriky ako aj Európskej únie. A tiež samozrejme máme hospodárske vzťahy, napríklad investície, obchod, spolupráca či už je to technická spolupráca, rozvojová spolupráca, v závislosti od toho, kto je našim partnerom. No a po tretie, máme spoločný záujem na spolupráci, pokiaľ ide o to, ako čelíme všeobecným hrozbám na oboch stranách Atlantiku organizovaný zločin, verejná bezpečnosť, a mnohé iné záležitosti, v rámci ktorých musíme spolupracovať, aby sme ich riešili. A možno je to aj tá štvrtá dimenzia a to je to silné prepojenie medzi našimi spoločnosťami, medzi občianskou spoločnosťou, medzi našimi ľuďmi. Potom je to aj obchodná mm, komunita, študenti, výskum, mnohé, mnohé iné oblasti, ktoré tvoria pevné pojivka medzi nami. Dovolte mi veľmi stručne počiarknúť tri oblasti, ktoré sú veľmi dôležité a budeme v blízkej budúcnosti veľmi úzko spolupracovať. Mierový proces v Kolumbii a potom rozšírenie a prehlbenie našich asociačných dohôd s krajinami e, transatlantikom a e, klimatické zmeny. Kolumbia to je najlepší príklad toho, kde máme spoločný prístup na riešenie konfliktov. Na pozvanie kolumbijského prezidenta eh, sme hm, hm, boli prítomní aj špeciálny vyslanec Ivan Gilmo eh, koordinoval tento proces politicky, technicky a finančne. Teraz je to podporené aj e, fondom e, z Európskej únie. Do tohto prispela veľká väčšina členských štátov, aby ukázali podporu e, tomuto procesu a toto bolo podporené aj tou viac stránkovou dohodou o obchode aby eh, celá spoločnosť v Kolumbii mohla pri, profitovať z týchto nových eh, príležitostí a aby vznikla zjednotená a mierová Kolumbia. Naozaj nás ale ešte čakajú náročné časy, musíme tento mierový proces implementovať, integrovať do sociálno-hospodárskeho života a musíme pokračovať v týchto rokovaniach, aby sme udržali verejnú podporu tomuto mierovému procesu, aby sme podporovali aj voľby v Kolumbii. Susedské krajiny e, tiež musia prispievať k tomuto procesu, musia nájsť svoj vlastný príspevok, najmä Venezuela, aby opäť nastavili e, stabilitu a demokraciu a tuto bude potrebný dialog medzi vládou a opozíciou. A ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať pri tejto príležitosti Európskemu parlamentu za jeho podporu a za uľahčenie tohto bezprostredného dialogu. Teraz tie asociačné dohody. E, my už sme mali e, veľkú, širokú spoluprácu, sieť v rámci celého kontinentu a chceli sme aktualizovať našu e, dohodu e, s Mexikom a teraz nás Teraz táto dohoda je už 15-ročná a musíme zvážiť, ako vyzerá situácia v Mexiku a e, Európskej únii dnes a mali by sme sa pozrieť aj na ostatné dohody, napríklad dohoda s Kanadou, CETA a to sa budeme inšpirovať. A potom tiež rokovania v rámci Mercosuru e, budú obnovené, pretože tam je tiež obrovský potenciál a tieto dve dohody Mercosur EÚ. Keď sa pozrieme na celkový obchod medzi EÚ e a krajinami celáku Mercosur predstavuje 40 Mexiko 25 takže to sú dve tretiny e, našeho obchodu, ktoré sú pokryté týmito dvomi dohodami. To je ten potenciál, ktorý máme. A keď ho úplne využijeme, e, tak to bude naozaj úžasné. Ale to nejde len o obchod. Tu ide aj o dialog, tu ide o využívanie príležitostí na spoluprácu, aby z toho profitovali naše spoločnosti na regionálnej a národnej úrovni. Z tých istých dôvodov pripravujeme aj aktualizáciu dohody z Čile. Ako iste viete, nedávno sme uzatvorili prvé kolo rokovaní na prvú generáciu dohody s Kubou a teraz sa tu očakávajú aj ratifikácie na regionálnu spoluprácu s Centrálnou Amerikou. Keď e, sa nám podarí táto, tieto rokovania v rámci Mercosuru, tak budeme mať e, najkompletnejšie e, obchodné a investičné dohody medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou, čiže budeme tu mať voľný obchod so všetkými týmito krajinami okrem Kuby, Venezuely a Bolívii. Kuba, tá už sa nachádza v rokovaniach, nedávno podpísala prvé kolo rokovaní E, nechcú mať dohodu o voľnom obchode, nám naznačili s tým e, súhlasíme a rešpektujeme to. Bolívia už má určité dohody a Venezuela musí vyriešiť najprv svoje problémy, než vstúpime do týchto rokovaní. Ale naozaj je tu úzka spolupráca, sú tu úzke vzťahy čo nám umožňuje dobrú spoluprácu. No a e, tiež klimatické zmeny. Veľkým dôležitým prvkom našej spolupráce a týchto dohôd je mm, aj, e, sú aj klimatické zmeny a my e, my aj vítame tie, tieto ich snahy, ktoré urobili. Je tu len jedna krajina, ktorá sa rozhodla, že Parížskú dohodu nepodpíše, to je Nikaragua. ale veľká väčšina našich e, priateľov a susedov toto podpíše. Viac ako 20 nášho financovania ide na klimatické zmeny, aby sme podporili globálnu agendu v rámci týchto záležitostí. Takže môj čas sa chvíli ku koncu, tak by som chcel povedať, že na základe týchto troch príkladov e, som mohol a som vám dokázal sprostredkovať, ako spolupracujeme v politickej, bezpečnostnej oblasti a ako spolupracujeme s kolumbijskými orgánmi, ako môžeme spolupracovať v hospodárskej oblasti, ako túto hospodárskú oblasť možno rozšíriť v rámci obchodu, investícií, ako to rozšíriť na ďalšie otázky a ako môžeme multilaterálne pracovať napríklad na klimatických zmenách, drogy, to je tiež veľmi dôležitá oblasť. Takže e, koncom e, roka budeme mať e, príležitosť napríklad v októbri na e, budúcom stretnutí EU CELAC e, summit, ktorý sa bude konať v El Salvadore. Takže dúfam, že sa nám e, podarí túto agendu stanoviť a že budeme schopní spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne Kristianovi Lefflerovi a teraz pani Greenstein, naša ďalšia rečnička. Ďakujem veľmi pekne že ste ma pozvali do výboru AFED. Ďakujem spravodajcovi Chavi Lópezovi a Európskemu parlamentu za túto príležitosť. Úvodom by som rada povedala, hmm, po týto dni som sa stretla s predstaviteľmi latinskoamerických krajín aj s e, predstaviteľmi európskych krajín a naozaj som mohla potvrdiť, že oba regióny majú znova záujem prehlbiť svoje vzťahy v rámci súčasného globálneho rámca. A myslím, že je to aj čas obrovských príležitostí medzi Latinskou Amerikou a Európou. Nedávno som, som mala stretnutie s pani Mogheriniovou, vysokou predstaviteľkou, a ona zopakovala a potvrdila, e, že si žela mať e, naozaj hlboké, plodné a e, dlhotrvajúce vzťahy medzi EÚ a Latinskou Amerikou, že je to pre nás naozaj dôležité. A tiež potvrdila strategickú úlohu a strategický dôvod týchto vzťahov. A rovnako mi to potvrdil aj pán predseda parlamentu Tajany. Za posledné roky sa zaznamenal vývoj v týchto vzťahoch. Tieto vzťahy sú v súčasnosti oveľa viacej symetrickejšie a horizontálnejšie ako v minulosti. Ako to povedal šéf nášho e, panelu, tieto vzťahy sú založené na spoločných hodnotách multilateralizme, udržateľnom rozvoji, na miery. To sú základy našich vzťahov s Európou. A ako si správne Kristian povedal, Latinská Amerika bola vždy zásadným partnerom Európy hlavne pri dosahovaní miléniových cieľov a tam viem klimatických cieľov. Pretože práve aliancia EU a Latinská Amerika umožnila, že tieto programy a tieto ciele boli cieľami ambicioznými. Takže zdieľame túto víziu a uvedomujeme si, že Latinská Amerika je významným partnerom nielen pre výrobu a výmenu tovarov a služieb, ale samozrejme niekedy aj k výmene e, nielen toho pozitívneho, ale aj negatívneho. A teraz e, niekoľko hodnotení vývoja vzťahov za posledných 10-15 rokov. Latinská Amerika e, udržateľne a dynamicky rásla na začiatku tohto tisícročia a počas viacerých rokov po prvý, rok, po prvý raz e, ten super boom e, rozvoja prvotných surovín, expanzia medzinárodného obchodu a nízke úroky plus dobrá makroekonomická situácia a kontext, tak to prinieslo naozaj túto obrovskú ekonomickú expanziu. A my sme sa poučili z 80. rokov a preto sme mohli lepšie navigovať v tej finančnej kríze po bankrote Lehman Brothers. Preto prišla tá veľká ekonomická expanzia. Zároveň po prvýkrát táto ekonomická expanzia išla ruka v ruke e, s poklesom e, miery chudoby a nerovnosti boli sme schopní skombinovať ďalšie možnosti, ale ekonomický rast a zároveň zníženie e, nerovnosti, to sa na minulosti nevždy darilo, teraz tomu bolo tak. To bol veľký výdobytok oblasti, keďže jediná oblasť e, e, vo svete, ktorá, ktoré sa podarilo znížiť rozdiely, bola práve Latinská Amerika. Myslím, že e, tomu poklesu došlo ročne 0,7 počas 10 rokov a otázka je, došlo k tomu len kvôli ekonomickému rastu alebo aj kvôli verejným politikám, ktoré sprevádzali tento ekonomický rast. A odpoveď podľa analýz a výskumov je, že ekonomický rast e, áno priniesol možnosť expanzie pracovného trhu, zamestnanosti, ale keby sme neboli investovali do vzdelávania, tak by nebolo možné, aby ľudia sa dostávali do pracovného trhu a aby mohli e, lepšie využívať pracovné možnosti. Takže asi približne dve tretiny e, zníženia tých nerovností súvisela s expanziou zamestnanosti a dve tretiny súviseli so sociálnymi politikami a akými prístup eh, alebo platová politika, investície do vzdelávania, do zdravotníctva a teda boj za genderovú rovnosť a tiež boj za práva tých zraniteľných e, komunít, e, teda pôvodného indianského obyvateľstva a tak ďalej. Tie horizontálne problémy nerovnosti, aj tie boli súčasťou verejných politík za posledné roky. Takže došlo k expenzii zamestnanosti, e, zvýšeniu minimálnych platov a tiež lepšiemu prerozdelenie. Ale čo ešte nie je e, vyriešené, tá nesplnená úloha za posledné roky nás stále ešte prenasleduje. To, čo sme za posledné roky neurobili, tie domáce úlohy, tak teraz za to musíme platiť. A aká je achilová peta toho, čo sme neurobili v tom novom medzinárodnom kontexte? A síce, že sme nediverzifikovali náš výrobný potenciál, sme sa sústredili len na to, čo sme doteraz robili, neustále len určité sektory, nízka produktivita práce. A teda zaostali sme v porovnaní s ostatným svetom. Takže potrebujeme revolúciu v produktivite práce a to diverzifikáciou produktívneho aparatu a potrebujeme politiky, v tomto zmysle, aby nám to umožnilo viacej investícií do výskumu, vývoja, do poznatkov, aby sme bojovali proti zaostávaniu malých a stredných podnikov, aby tieto mohli rozhodne vstúpiť do nového medzinárodného scenára. Druhá úloha infraštruktúry. E, Latinská Amerika nie je dostatočne rozvinutá v oblasti infraštruktúra. To nám potom zamedzuje lepší vstup aj do regionálnej spolupráce, aj do medzinárodného kontextu. a neuniverzil. Naše systémy sociálneho zabezpečenia sa nestali univerzálne. 7 miliónov ľudí je znovu pod hla, úrovňou chudoby v Latinskej e, Amerike. A to je tragédiou to, čo sme sa nám podarilo zmeniť, ale v sociálnej štruktúre máme tretinu obyvateľov v strednej triede a tretinu obyvateľstva, ktorá je e, v tej zraniteľnej časti a kde, ktorá je ohrozená tou nižšou než hranicou chudoby a títo ľudia naozaj trpia aj zníženým ekonomickým rastom. A k tomu treba pridať problém e, nízkej bezpečnosti, vysoká miera násilia a urbanizácia. Latinská Amerika je najviac urbanizovaná oblasť vo svete. 80 nášho obyvateľstva žije v mestách a to všetko treba pridať k týmto výzvam a preto potrebujeme viacej integrácie s Európou aj v rámci Latinskej Ameriky. A tam je veľmi dôležité to, čo si povedal Kristian, aktualizovať dohody s Mexikom, s Chile, dohoda Mercosura, dohoda politického dialógu s Kubou to sú veľmi dôležité prvky na to, aby sa nám podarilo dosiahnuť väčšiu integráciu nielen s Európou, ale aj v rámci samotnej Latinskej Ameriky, pretože je veľmi pravdepodobné, keď sa nám podarí Mercosur, tá, alebo ak sa nepodarí Mercosur, tak asociačnými dohodami by sme mohli viacej integrovať celú Latinskú Ameriku. Preto by sme sa mohli dopracovať k druhej etape a tam by sme hovorili o pôvode a pôvodných podmienkach takýchto dohôd, o harmonizácii takýchto dohôd. A to by znamenalo väčšiu integráciu pre Latinskú Ameriku. Záverom. Pre región je toto veľmi citlivá situácia, moment tretina obyvateľstva je mladá a má veľké ašpirácie očakávajú lepšiu budúcnosť pre seba aj pre svoje rodiny. A pokles ekonomického rastu e, spochybňuje možnosti e, regiónu odpovedať na tieto požiadavky a môže dochádzať k tomu zlomu medzi očakávaniami obyvateľstva a medzi tými e, novou vrstvou občanov. Teda môže dojsť k tomu zlomu, či ten ekonomický systém je schopný odpovedať na tieto požiadavky a potom aj problémy s korupciou. E, napríklad dnes už poznáme mená sudcov, ale nepoznáme mená generálov. V minulosti sme vedeli mená generálov. To poukazuje na zmeny v inštitúciách v Latinskej Amerike. Potrebujeme teda investovať do E, inovácií, vedy, vzdelávania do mladých ľudí a takým spôsobom by sme mohli čeliť tým výzvam, ktorým, ktoré stoja nielen pred Latinskou Amerikou, ale aj pred Európou. Ďakujem. 10 minút pani Amadej, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, že mám príležitosť vystúpiť na pôde výboru AFET spolu s tromi významnými predstaviteľmi e, vzťahov EÚ Latinská Amerika. Veľmi stručne predstavím moju nadáciu. Ja som výkonná riaditeľka EULANK. Vznikli sme um, 98 eh, členských štátov EU a 33 členských štátov SELAKu a fungujeme od roku 2011 a máme eh, sídlo v Hamburgu. Členovia nadácie eh, poverili túto nadáciu posilniť strategickú biregionálnu asociáciu, podporovať účasť občianskej spoločnosti a podporovať viditeľnosť e, samotnej asociácie, definícia práce našej asociácie, e, tak túto urobila pani Mogheriniova, keď povedala, že úlohou tejto nadácie je projektovať do budúcnosti historické a tradičné vzťahy dvoch regiónov. Na ministerskom stretnutí u EU SELA, ktorá sa konala v Santo Domingu. Na konci oktobra sa podpísala zakladajúca dohoda e, nadácia, aby sa zmenila na medzinárodný organizmus. A dúfame, že do konca roka sa nám podarí 16 potrebných e, ratifikačných podpisov na túto zmenu štatútu, vrátane ratifikácie zo strany EÚ a preto bude pre nás veľmi dôležité, akú úlohu zohrá tento parlamentný výbor. V momente, kedy pozornosť európskych občanov sa sústreďuje na vnútorné témy EÚ a na konflikty bolo by chybou strácať víziu a pohľad či perspektívu vzťahov EU Latinská Amerika a Karibik. Preto iniciatíva e, a správa o týchto vzťahoch je naozaj vítaná. Oba tieto regióny čím ďalej tým viacej vnímajú, že business as usual nie je tá platná možnosť a že je potrebný nový prístup, zdieľať spoločné záujmy a podporovať iniciatívy, ktoré sú bližšie občanom. V súčasnom kontexte by EÚ mala zdôrazniť svoju úlohu dôveryhodného partnera Selaku a členov vychádzajúc z podpory udržateľného rozvoja, spravodlivého obchodu a podporujúc aktívny bilateralizmus. Ako povedali už predrečníci, oba regióny zdieľajú veľa hodnôt a priorit, záväzok v implementácii miléniových cieľov udržateľného rozvoja a pevný ekonomický rozvoj. Obe oblasti boli v prvej línii pri podpise zmluv aj pri definícii cieľov udržateľného rozvoja parížských cieľov. Mohli by sme hovoriť aj o dohode v rámci OSN o kontrole malých zbraní. A oba regióny chcú posilňovať právny štát a hľadať mierové riešenia konfliktov. Je zbytočné opakovať, respektíve musíme neustále opakovať, že oba tieto regióny vychádzajú zo základnej myšlienky posilnenia mieru a to je jedinečné na celosvetovej úrovni. Tiež by som rada spomenula migrujúcich tak z Európy do Latinskej Ameriky viacerých generácií, ale aj nových migrujúcich a migrujúcich, ktorí prichádza z Latinskej Ameriky a Karibiku do Európy. Je to skupina so špecifickými záujmami a samozrejme pre nich eh, je prvorade, aby naše vzťahy boli čo najlepšie. Naše podobnosti ale nás vedú k istému syndrómu falošnej podobnosti a zdá sa, že ako keby tie zdieľané hodnoty sa chápali ako normálne a logické a že by sa pozabudlo na to, že je potrebné neustále úsilie prehlbovať tieto vzťahy, kriticky nastolovať otázky a diskutovať z rôznych našich perspektív a tiež sa poučiť z našich skúseností. Nemôže sa stať to, čo sa stalo aj manželskému páru v známom Bergmanovom filme, keď e, e, berú niektoré veci ako logické a nakoniec obaja hľadajú iného partnera. Vzhľadom na túto situáciu je potrebné venovať sa súčasným témam, e, viesť plodný úroveň rešpektujúci obe strany na vysokej úrovni. V tomto kontexte pôsobí aj naša nadácia a snažíme sa podporiť takýto druh dialógu. Nie len medzi predstaviteľmi vlád a administratívy, ale snažíme sa začleniť aj živé sily spoločnosti za posledných 5 rokov nášho pôsobenia sme podporili spoluprácu a identifikáciu synergií medzi napríklad vysokoškolskými a vedeckými inštitúciami. Rozviali sme kontakty medzi MSP, snažili sme sa o spoločné riešenia takých problémov, ako je spoločenská zodpovednosť podnikov a podobne. Aby sme vyriešili problémy a dilemy našich spoločností, tak je potrebný spoločný prístup oboch regiónov. A v tomto nezačíname od nuly. Máme celú sériu programov, napríklad Eurosocial, Euroklíma, Horizont 2020, Life a tak ďalej, ktoré otvorili cestu podpory horizontálnej spolupráce a účasti aktérov občianskej spoločnosti. Som si vedomá, že Europarlament bol vždy v prvej línii boja za také projekty, ako je Erasmus a jeho rozšírenie na tretie krajiny. A to je najlepší príklad programu, ktorý približuje a spája živé sily našej spoločnosti. A je to program ktorý je naďalej e, mimoriadným a výnimočným nástrojom našej spolupráce. Teraz v angličtine lebo to je tiež jedným z pracovných eh, jazykov eh, našej organizácie spolu so Španielčinou. Súvisí to s diverzitou aj na jazykovej úrovni, eh, pokiaľ ide o náš región, a aj s dôležite, s významom zainteresovať všetkých členov do našej organizácie, pokiaľ ide už o ich veľkosť, históriu, miesto, kde sa nachádzajú a vlastne, aby e, sa posilňovali vzájomné e, vzťahy. A z tohto dôvodu sme vyvinuli osobitné programy pre e, krajiny Vyšegrádskej štvorky, pre krajiny Pobaltia a podobne, aby sme vytvorili inkluzívnejšiu interakciu moja prezentácia by nebola úplná, keby som sa nezaoberala okrem e, príležitostí aj výzvami, ktorým e, čelia oba regióny a pre ktoré je dôležitá vzájomná spolupráca. Chcem spomenúť tri z nich. E, chudobnosť, nerovnosť, zraniteľnosť demokracie, pokiaľ ide o chudobu a nerovnosť, Rebecca Greenspan, myslím, už e, mala vynikajúcu prezentáciu, k tomu netreba nič ďalšie dodávať. A teda tento proces znižovania e, nerovností, e, tým sa treba zaoberať. Na jednej strane potrebujeme viac integrácie, je veľmi dôležité naďalej podporovať asociačnú dohodu a implementáciu. Potrebujeme tiež naďalej e, podporovať program výmeny skúseností. Dôležitá je aj horizontálna e, spolupráca, a podporovanie sociálnej inklúzie. Ďalší e, bod, zraniteľnosť demokracie v oboch regiónoch, vidíme tendenciu Eh, teda že eh, podpory demokracie a eh, to môže mať dôsledky v ekonomickej nerovnováhe, kríze, násilných konfliktoch a podobne európsky eh, politici a tí, ktorí majú záujem eh, na vzťahy, o vzťahy s eh, Latinskou Amerikou a Karibským regiónom, by sa mali zaoberať vývojom inovatívnych nástrojov, ktoré by viedli občanov smerom k politickému systému a aby sa podporovali systémy, ktoré by riešili túto dilemu znižujúce sa podpory e, demokracie. No a výzvy, ktoré vnímajú krajiny Latinskej Ameriky a Karibiku, súvisia s dopadom e, klasifikácie ako kraj, e, krajiny z vlastne stredných príjmov. A na záver chcem povedať, že je tu potreba posilniť kooperáciu A e, zároveň je tu nebezpečenstvo abruptného prerušenia e, podpory. To je niečo, proti e, čomu by sme mali nájsť riešenia aj teda na poli Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Poslednou expertkou je pani Pozo. Nech sa páči, máte k dispozícii tiež 10 minút. Ďakujem pekne za to, že sa môžem zúčastniť tohto zasadnutia. Možno budem opakovať niektoré veci, ale určite doplním aj niečo, čo ešte nezaznelo. Pravdou je, že sa veľakrát spomenulo, že bilaterálne vzťahy medzi našimi regiónmi e, sú silné, je tu silná, e, pevná e, báza pre naše vzťahy, ale tiež tu je určitá únava, takže potrebujeme novú filozofiu pre naše strategické partnerstvo a potrebujeme tú väčšiu iskru, ktorá momentálne v našich bilaterálnych vzťahoch chýba. v našich vzťahoch vnímame trochu únavu. Treba sa preto zaoberať aktuálnymi výzvami, ktorými, ktorým momentálne e, čelíme. Potrebujeme tu teda trošku strategickejšie partnerstvo, nemali by sme sa zaoberať len minulosti. Vďaka minulosti máme spoločný základ, ale teraz treba naozaj hľadať spoločnú formu pre naše vzájomné vzťahy. A preto je naozaj treba hľadať nové príležitosti, ale potrebné je aj zabezpečiť e, určité strety e, záujmov. Musíme hľadať aj riešenia pre tieto e, strety záujmov, pretože tie môžu viesť k vytvoreniu vzájomných príležitostí pre obidve strany. Hovorili sme o ekonomických vzťahoch a dôležité je, že Európa je prítomnosť v Latinskej Amerike e, znížila. To e, súvisí aj so štruktúrnymi faktormi. My samozrejme chceme e, sa týmto zaoberať. Na našom území sú dôležití partnery, ako napríklad z azijských krajín. A Máme teda aj iných partnerov, iných strategickejších partnerov a preto sa treba zaoberať komparatívnymi výhodami, ktoré bilaterálne vzťahy z EÚ e, poskytujú. Ďalšou témou, ktorú, ktorá sa týka kontinuity a na ktorú nemôžeme zabúdať, to e, je otázka asymetrie. Európa, Latinská Amerika, e, vzťahy medzi týmito dvoma regiónmi sa vyznačujú určitou asymetriou je to rozdiel medzi severom a juhom. To znamená, že tu naozaj ešte stále hovoríme o asymetriách, ktoré tu naďalej pretrvávajú. Je treba sa tým zaoberať v rámci nášho vyjednávania. Všetko nie je úplne horizontálne a preto je treba sa zamýšľať aj nad touto relatívnou asymetriou a zohľadňovať ju v rámci našich e, vyjednávaní. Je tu táto heterogenita. Hovoríme možno aj o vyššej miere rozmanitosti. Spomenuli sa tu rôzne nástroje regionálnej spolupráce. Regionalizmus je tiež základom mnohých bilaterálnych vzťahov regionalizmus v Európskej únii a Latinskej Amerike zohrávať dôležitú úlohu. Je to prvo, ktorý je súčasťou politik oboch našich regiónov. A treba si to jednoducho e, uvedomiť. E, sú tu regionálne špecifika medzi našimi e, regiónmi. Je to určitý krízový prvok, ktorý treba zohľadňovať a e, Európska únia to tiež musí zohľadňovať v momente, keď bude znovu vyjednávať e, dohody alebo sa bude zaoberať staršími dohodami. Keď e, ide o Mercosur, treba si vedomiť, že tu hovoríme o oveľa väčšej oblasti. A treba nejakým spôsobom zabezpečiť kompatibilitu pokiaľ tu nie je tieto regionálne rozdiely. Samozrejme, sú tu veľké regionálne rozdiely medzi určitými štátmi, ale zároveň chceme podporiť partnerstvo. To znamená, áno, existujú tu regionálne rozdiely, ale zároveň je treba urobiť všetko preto, aby spolupráca bola možná. Teda v určitých aspektoch e, tu môžu byť pozitívne aspekty. E, z iného úhlu pohľadu to môže mať negatívne dopady, ale jeden z najsilnejších bodov nášho partnerstva tým je práve inštitucionalizácia našich dohôd. Naše vzťahy medzi našimi regiónmi po USA sú vzťahmi, ktoré sa vyznačujú najväčšou mierou inštitucionalizácie. Vďaka tomu Myslím, že zdieľame vzájomné znalosti a skúsenosti. E, momentálne tu existuje aj zhoda týkajúca sa sociálnej a spoločenskej súdržnosti, ktorá je tiež veľmi významná. A to je jednou z malých e, súčastí toho nášho partnerstva. Aj vďaka tomu, alebo na základe toho, môžeme budovať naše partnerstvo. Okrem toho, tu existuje koherentnosť. To je teda niečo, nad čím treba bdieť. Máme tu totiž akčný e, plán, e, máme strategické plány. Je to teda veľmi veľa plánov a je potrebné ich nejakým spôsobom e, zlúčiť, zosúľadiť, vnímať ich jednotne aj v kontexte globálnom. Nedajú sa veci od seba oddeliť, je to súčasťou tiež globálnej situácie. To znamená, že tu teda naozaj je potreba prepojenia e, globálnej regionálnej agendy. A ešte ďalší prvok, ktorý treba spomenúť, tým je veľká e, pluralita zúčastnených strán, prepojenosť medzi podnikmi, univerzitami, spoločnosťami, mnohobrstová spolupráca, mnohobrstové partnerstvo je tu potrebné. To by e, tiež zabezpečilo bohatšiu výmenu. A to môže viesť aj k väčšej roztrieštenosti ale samozrejme existujú tu aj rôzne slabé stránky. Mnoho členských štátov moho, hovorí, nemôže hovoriť o dobre stanovených strategických cieľoch. To znamená, že momentálne musíme hľadať, o tom už hovorila moja eh, kolegia, kolegyňa z nadácie, to, čo nás spája tie oblasti, kde sme si blízki. A zistili sme, že v oblasti našej spolupráce viedli v minulosti k niečomu, e, čo tu máme, ale musíme sa o to starať. Ani EÚ, ani Latinská Amerika sa nevedeli veľmi dobre vysporiadať s tými asymetrickými e, ktoré majú negatívny dopad na nás. Latinská Amerika si to zažila. Niečo sa naučila. Európska únia to tiež zažila, tiež sa niečo naučila, tiež nebola schopná využiť tie príležitosti, ktoré tieto šoky so sebou prinášali. To je tiež niečo, čo teda zdieľame. Vidím, že mám veľmi málo času. A chcela som teda prejsť k tomu, ako zabezpečiť regionálnu agendu ehm, pre globálny vývoj. Myslím, že momentálne treba aktualizovať e, všetky naše spoločné dohody a prispôsobiť ich cieľom udržateľného rozvoja. Treba to zohľadniť e, počas našich e, vyjednávaní Agenda udržateľného rozvoja nie je len agendou spolupráce, ale e, je to agenda pre rozvoj e, našich regiónov. E, medzi nimi sú odlišnosti, nie sú rovnaké, sú si podobné, ale každý región má iné kapacity, iné silné a slabé stránky. A tieto kapacity treba tiež veľmi dobre analyzovať. Z toho samozrejme vyplýva odlišná zodpovednosť ktorú, musí pre, e, ktorú musia prevziať oba regióny. Takže odlišné e, témy. Tu už boli spomenuté, ktoré s tým súvisia. Otázka sociálnej nerovnosti. E, to sa tiež dostáva na program rokovania Latinská Amerika. Prišlo naozaj veľký kus cesty. Sociálne nerovnosti tu však naďalej pretrvávajú Nejde tu ale iba o otázku e, distribúcie, ale preddistribúcie. Musí teda dôjsť k zmene produktívnych a e, výrobných paradigiem. Treba sa pozrieť regulačnými rámcami pracovných právnych vzťahov. Všetko to, čo súvisí so, s aktuálnou situáciou, treba sa zaoberať tým, ako v rámci aktuálnych podmienok vytvárať pracovné miesta, zabezpečovať e, e, rast. A to, čo je pre nás všetkých veľmi dôležité, tým sú e, demografické zmeny. To je niečo, čo nás zamestnáva už veľmi dlho. Je to téma, ktorá začína byť veľmi aktuálna. E, e, časť sveta, kde väčší podiel e, obyvateľov žije v mestách. Tým sa treba zaobrať. Ja viem, že som už prekročila rečnícky čas. Chcem teda povedať, že koherentnosť v rámci príjmaných politík je veľmi dôležitá, inak to naozaj nejde. Zvyšok už ponechám na kolo e, odpovedi na moje, teda otáz, odpovedi na vaše otázky, lebo už vypršal, vypršal čas. Ďakujem a teraz pán López Aguilar na 5 minút na úvod našej diskusie a potom dostávame slovo kolegom, ktorí oň budú žiadať. Ďakujem pekne. Poďakoval by som naozaj veľmi vrelo všetkým hosťom, panelistom, Rebeke, predstaviteľov z ESVČ, Paul, Paule z nadácie pre nás je veľmi dôležité si vypočiť informácie z prvej ruky a takto pripraviť túto strategickú a prioritnú správu, aby sme to robili s vami, ktorí každodenne pracujete v regióne a poznáte veľmi dobre aj európsku agendu a aj všetky naše vzdielané vzťahy. Vysvetlil by som, prečo sme sa rozhodli urobiť túto správu prečo e, je priaznivá atmosféra a dúfame, že do budúcnosti sa e, to prejaví aj v ďalších krokoch. Rozhodli sme sa pripraviť túto správu, pretože sme si mysleli, že je znovu čas, aby sme dali do centra pozornosti parlamentnej rozpravy Latinskú Ameriku V roku 2010 to bola správa Sala Franka, tam sa už o týchto vzťahoch hovorilo, ale za posledných 6 rokov sa stalo veľa vecí, tak v regióne, aj v EÚ, aj v celom svete. A preto bolo potrebné zaktualizovať naše mechanizmy, aj naše bilaterálne vzťahy. A myslíme si, že to má význam aby sme vyslali posolstvo, že v EÚ sú prioritné a strategické vzťahy z EÚ, pretože s, mali, s malým počtom aktérov budeme zdieľať takéto, e, teda nie je toľko aktérov na, e, vo svete, s ktorými by sme zdieľali toľko spoločných hodnôt ako s Latinskou Amerikou, multilateralizmus, mierové riešenie konfliktov, ekonomický rozvoj. A navyše, rok 2016 priniesol iný svet, medzinárodná scéna sa zmenila a preto musíme znovu e, lepšie situovať alebo presituovať naše priority. A našou novou prioritou musí znovu byť Latinská Amerika, pretože zdieľame nielen hodnoty, záujmy, sme spoločenstvom hodnôt a záujmov, Zdieľame politický program, na ktorom sme pracovali za posledné roky, ale dúfame, že sa nám takto podarí e, rozvoj inkluzívneho e, ekonomického rozvoja, genderová rovnosť, klimatické zmeny, digitálny svet. Zdieľame aj hrozby síce rôznym spôsobom, e, oni formou bezpečnosti, my cestou terorizmu obchod s drogami v Latinskej Amerike a tak ďalej, sociál, sociálna zraniteľnosť, nerovnosť. Ale máme aj konkrétne prvky, ktoré Európsky parlament chce politicky pokryť a rozvinúť. Máme program dohôd, Mercosur, aktualizácia dohod s Mexikom alebo Chile, dohoda s Kubou a ide o to, aby parlament vyslal jasné posolstvo, jasné politické posolstvo. A dúfame, že budú aj vhodné okolnosti a že táto správa EP potom, ako ju prierezovo pripravíme, príde do jesene, tam bude Summit CELACu v septembri je v Salvadore stretnutie Eurolatu. Je to asi parlamentné zhromaženie, ktoré najlepšie funguje v zahraničných vzťahoch. Jeden, je to jeden zo zásadných parlamentných nástrojov, ktorý máme a ktorý má dlhú tradíciu. A dúfame, že takýmto spôsobom sa nám podarí viacej rozvíjať a premyslieť naše vzťahy s Latinskou Amerikou a takýmto spôsobom zároveň máme znovu možnosť umiestniť tento program, tento bod do politického programu. A to bol aj cieľ, ktorý sme rozvíjali za posledné roky. Máme časové obmedzenie a viacerí kolegovia sa hlásili o slovo, takže musím pripomenúť, že toto je vypočutie a nie politická debata, takže ide o to, aby ste kládli otázky našim hosťom, čiže 1,5 minúty rečnícky čas. Prosím, Koncentrujte sa na otázky a politickú diskusiu budeme viesť, keď budeme hľadať riešenia. Teraz pán Sala Franka, IPP 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, veľmi pekne ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne aj spravodajcovi, aj rečníkom a ďakujem za možnosť, že máme viesť túto diskusiu. Aj práve vo svetle daných okolností, ktoré sa momentálne dejú, ktoré sa nachádzajú v Latinskej Amerike, ale aj v internacionálnom kontexte. Práve sme hovorili o USA s predstaviteľom USA, ten sa vyjadroval, ako keby sa svet vôbec nemenil, ale svet sa mení, menia sa aj politické okolnosti a mení sa aj situácia vzťahy s Latinskou Amerikou, ale mm, aj v Európskej únii sa mnohé zmenilo. Európska únia, tak ako povedal pán López, sa teraz príliš zameriava na vlastné problémy, ale my teraz máme dočinenia s úplne novým kontextom. Parametre predchádzajúcich vzťahov, ministerská skupina, skupina Rio a tiež dohody z 89. to už nepostačuje. E, dnes mm, tu máme vyvesený plagát, kde sa hovorí, že e, budúcnosť najlepšie vytvoríme tak, že ju znovu objavíme. A pán Leffler veľmi dobre pozná politiku Latinskej Ameriky, on ju spolutvoril a tu musíme zvoliť strategickú komunikáciu, aby sme sa adaptovali na nové regionálne okolnosti, celosvetové okolnosti. Ide o to, aby sme podpísali dohody, ktoré sú predložené a to ešte do e, konca mandátu tejto e, komisie. A teraz e, skupina SND, ospravedlňujem sa pani, čiže 1,5 minútky. Áno, mm, eh, žiaden problém. Áno, čiže ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela poďakovať eh, Mm, aj pánu Lópezovi, aj e, kolegovi Frankovi. Ja nebudem opakovať, čo odznelo na pódiu, ale každopádne by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za to, že máme možnosť viesť toto vypočutie. Ale musíme ostať e, nohami pevne na zemi. Ja som sa povzerala, kto je tu e, u nás v tejto miestnosti. A nachádzame sa ako keby v časovej slučke, e, pretože sú to tie isté osoby ako pred 15 rokmi. Ja som medzi tým v parlamente nebola, potom som sa vrátila. Dobre, sú tu aj nové tváre, ale sú to v podstate tí istí ľudia. Španieli, a sú to tí ľudia, ktorí sa vždy o Latinskú Ameriku e, zaujímali. Je tu aj pán López, ale predsa len máme určitý problém. Eh, je tu taký problém, že my nie sme schopní komunikovať navonok niečo, čo nám je absolútne jasné, a síce, aby sme mali strategickú pevnú alianciu s Latinskou Amerikou a Karibikom, to povedali všetci rečníci, povedali to eh, všetci kolegovia, povedali, že máme nástroje, ale momentálne sa nachádzame v takej komplikovanej situácii celosvetovo, že je to absolútna nutnosť. Teraz môžeme vysielať tie impulzy, tie impulzy, ktoré sme mali vysielať už pred rokmi. A musíme mm, tieto impulzy zrýchliť. E, tá správa Javiera Lópeza e, samozrejme bude veľkým príspevkom, určite, ale je potrebné povedať, že to ešte nie je hotové. E, potrebujeme vašu podporu a, aj my vám budeme k dispozícii, ale musíme konať teraz ešte, než bude neskoro. A teraz jeden a pol minúty, pán Tanok. Európska únia, ako už bolo povedané, má úspešné obchodné e, styky s takýmito krajinami, ako sú Čile, Kolumbia, Peru a tak ďalej. Ale teraz by sme mali opätovne zahájiť e, rokovania v rámci Mercosuru, Mercosuru toto, pretože tieto boli e, trošku prerušené. A aj pán e, Leffler, prosím, by sa mohol vyjadriť k tomu, ako prekonať tieto prekažky, ktoré tu sú e, pretože toto nebolo podpísané. No a potom tiež Brexit a moja E, krajina momentálne profituje a benefituje z týchto e, zmluv a ja neviem, či komisia povolí paralelné bilaterálne dohody, ktoré by viedlo Spojené kráľovstvo počas rokovaní o Brexite, ktoré začnú budúci mesiac. Teda zároveň s týmito dohodami, ktoré bude viesť EÚ. E, britská vláda momentálne bude prioritizovať naše vzťahy s Kanadou, Austráliou, USA ale sú tu aj krajiny Commonwealthu, e, s ktorými budeme musieť vyro- vyrokovať tieto bilaterálne dohody. No a naša ďalšia otázka sa týka vzťahov e, USA a Latinskej Ameriky. Momentálne vláda pod vedením Trumpa vyhlásila, že bude stavať túto tento, tento múr, e, tento plot, takže ako to bude vyzerať aj s naftou. A teraz Alde, pani Weber. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela najprv poďakovať Javierovi Lópezovi za jeho uh, iniciatívu za to, že zorganizoval toto dnešné stretnutie. Pre nás je to mimoriadne dôležité si to vypočuť a e, mať tieto informácie. Veľmi ma potešilo, keď ste povedali, že vzťahy medzi Európskou úniou a krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku sa posilnili za posledné roky. Áno, toto je príjemná hudba v mojich ušiach, ale Predsa len si myslím, že potrebujeme strategické partnerstvo a naozaj by som chcela, aby sme sa týmto smerom pohybovali, aj keď zvážime výzvy, výzvy, ktoré nás ešte v budúcich rokoch očakávajú. A samozrejme mám na mysli aj klimatické zmeny, pretože toto bude mať dopad aj na migráciu v budúcnosti, to je jasné, potom digitalizácia, e, ktorá e, tiež zmení produktivitu a aj zamestnanosť ľudí, ale aj mobilitu, mobilitu ľudí e, v tomto ohľade. Takže Okrem toho, že je potrebné prehlbiť tieto asociačné dohody, ktoré ja podporujem, si myslím, že budeme musieť trošku anticipovať, čo sa udeje v budúcnosti a musíme sa uberať týmto smerom. Tiež by som rada e, podporila moju priateľku Elenu aj keď sme v tejto miestnosti stále tí istí, e, tak e, musím povedať, že parlament tieto záležitosti naozaj veľmi podporujeme. Áno, teraz EPP, e pán de Kandes, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Eh, ja by som chcel poblahoželať Javierovi Lópezovi za to, že zorganizoval toto stretnutie, za to, že sa mu podarilo pozvať aj tieto osobnosti, ktoré naozaj eh, briliantným spôsobom hm, predniesli svoje stanoviska. Ja som tieňovým spravodajcom, eh, pokiaľ ide o túto správu. A naozaj k tejto téme odznelo veľmi veľa relevantného. Je pravdou aj to, čo povedala Rebeka. Je to Um, obdobie veľkých, veľkých príležitostí, ale máme tu aj zmeny a negatívne zmeny. Po rokoch hospodárskeho rastu sme zaznamenali v Latinskej Amerike pokles a to súvisí aj s infraštruktúrou a naozaj z toho vzniknú problémy. Tá nerovnosť sa vráti, ale je to zase aj možnosť pre Európu, aby sme tam boli účastní. My jednoducho nesmieme ostať mimo. A mm, samozrejme aj e, nové stanovisko e, americkej vlády e, bude dôležité. A aj keď e, ich vzájomné vzťahy nebudú až také pozitívne, naše vzájomné vzťahy s Latinskou Amerikou musia byť pozitívne. Je to e, región, ktorý nás zaujímal vždy. Nepôjde tu len o transatlantické, ale aj o transpacifické vzťahy. A mali sme vynikajúce momenty v rámci našich vzťahov, ale zaznamenali sme aj návrat späť, takže naozaj sa musíme tomu venovať. Ďakujem veľmi pekne teraz SND, pán Asis, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za túto iniciatívu. Je to veľmi dobré, že bola vypracovaná takáto iniciatíva, takáto správa. A mm, dnes si to veľmi vážime, pretože dnes sa nachádzame v mimoriadnej dobe, a eh, aj pokiaľ... Chádzame sa v čase veľkej eufórie, ale môže sa stať, že zároveň v tom istom procese prechádzame do sklamania a to vytvára opozičné reakcie v niektorých krajinách sveta. Dochádza k ekonomickému protekcionizmu, ale zároveň sa prejavuje nedôvera k ostatným. A to vytvára krízu multilateralizmu a prehodnocujeme regionálne vzťahy, aby sme sa snažili regulovať globalizačný proces. Žiaľ tiež konštatujeme, že tak v Európe, tak v pravici ako v lavici narastá opozícia protekcionizmu. A teraz Stále sa hovorí, že je možné sa rozvíjať rýchlejšie a lepšie, ale zároveň vidíme, že aké sú možnosti vzťahov s Latinskou Amerikou, keď vychádzame z tých spoločných hodnôt. Takže mali by sme vychádzať z týchto vzťahov a veriť im. A rokovaním o dohode s Mercosurom musíme vyslať posolstvo, treba rokovať veľmi rýchlo. Táto dohoda nesmie ostať v patovej situácii kvôli Európe. 1,5 minúty. EPP, pani Ramirez. I didn't understand you, sorry. A, ospravedlňujem sa. Nerozumela som dobre. Uh, mne mm, by som sa chcela veľmi pekne poďakovať. Tak ako povedali už kolegovia, ktorí sa poďakovali spravodajcovi za to, že táto výmena názorov bola zorganizovaná. Um, ospravedlňujem sa, že som prišla neskoro, ale musím povedať, že toto je veľmi dôležitá doba. Práve, práve sa vraciam z Mexika. Bola som s touto delegáciou a s výborom INTE v Mexiku a toto je naozaj mimoriadne načasovanie, pretože e, to vyzerá tak, ako keby Latinská Amerika nebola toho času prioritou. Ale momentálne ani Európa nepožíva <clears throat> veľký záujem v Latinskej Amerike momentálne. Takže teraz musíme zmeniť myslenie, pretože sme povedali, že 40 nášho obchodu je so Severnou Amerikou a teraz Trump chce vybudovať tento múr a dohody, nafta a tak ďalej. Takže momentálne je to naozaj veľmi citlivá situácia a myslím si, že práve teraz nastal ten čas, Kedy sa Mexiko môže stať veľmi dôležitou súčasťou našej spolupráce a my môžeme napomôcť tomuto zbližovaniu sa Európskej únie a Latinskej Amerike a preto toto je veľmi dôležité, aby sme tieto rokovania opäť zahlas, za, zahájili. Takže naozaj máme veľmi, veľmi málo času, takže každému expertovi umožňujem 2,5 minúty na odpoveď. To sa veľmi ospravedlňujem za to, ale naši politici hovorili príliš dlho, takže pán Lefer, e, prosím, 2,5 minúty máte na odpoveď na otázky. No, dobre, v poriadku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky a otázky. Myslím si, že tieto pripomienky sú veľmi diverzifikované, ale poukazujú na to, to, aká veľká hodnota, aké dôležité je, aby sme tieto vzťahy s Latinskou Amerikou naďalej udržiavali. E, pán Tanok sa pýtal na tie rokovania e, ohľadom Mercosuru. E, my si myslíme, že sme pozitívne naladení a myslíme si, že naozaj tieto sa posunú. Toto stáva veľmi dôležité pre latinskoamerické krajiny, aj pre nás, pokiaľ ide o poľnohospodárstvo v rámci tých jednotlivých krajín Mercosure. E, tu je oveľa širší potenciál, a to hospodársky, politický, ale aj technicky. A naozaj chceme v tomto pokročiť. Pokiaľ ide o Karibik, či bude paralelne môcť Spojené kráľovstvo pokračovať v bilaterálnych vzťahoch. Myslím si, že aj keď e, Veľká Británia už nebude súčasťou Európskej únie, že nás bude morálne podporovať a bude podporovať milníky týchto dohôd. A pokiaľ ide o nahradenie nafty, nie. Nie, my nechceme nahradiť naftu. My dúfame, že nafta ostane udržaná, e, pretože Európska únia je naozaj veľmi dôležitým obchodným a investičným partnerom v Latinskej e, Amerike, Mexiko, ale my určite nebudeme stavať žiadne múry my sme naše vzťahy zlepšovali a naďalej ich budeme. Takže keď už máme málo času, eh, chcem len zdôrazniť, že keď sa vrátim k tomu, čo som povedal v mojom úvode, musíme spojiť e, sily, pokiaľ ide o klimatické zmeny. A to nadnárodne, ale aj v rámci našich jednotlivých štátov. E, v Karibiku a Latinskej Amerike e, boli veľké prírodné katastrofy, hurikány. V Peru máme momentálne obrovské záplavy a toto je jasné že toto sú, toto sú tie e, výzvy, toto sú tie problémy, ktorým čelíme. E, konektivita. Len pred niekoľkými rokmi sme spustili e, priame prepojenie medzi Latinskou Amerikou a Európou cez oktokáple, aby sme prepojili a aby sme, je to v prospech našich občanov a naši vážení a ctení e, členovia a panelisti to už spomenuli, že musíme efektívnejšie pracovať na sociálnej integrácii, inklúzii, na tvorbe silnej spoločnosti tým, že si budeme e, deliť, že sa budeme zdieľať výsledky globalizácie. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pani Greenspan, prosím, dve a pol minúty. Áno, veľmi, veľmi pekne ďakujem. Za všetkých veľmi zaujímavé komentáre. Áno, e, zdieľam to, že máme veľa spoločných názorov. Ak dovolíte, e, zo pár poznámok. E, pozor, okná možností sa môžu aj zatvoriť. Máme tu možnosť, ale pozor, môže sa zatvoriť, alebo tie dvere možnosti. V Číne od 20, 2010 až 2015 E, obrovským spôsobom asi 22 krát znásobila svoj obchodný obrat Latinskou Amerikou a to je pre nich obrovský zdroj príjmov a pre Pacifik e, to bude vždy veľmi dôležité, ale Latinská Amerika nemôže ísť len cestou Ázie, pretože prvotné suroviny, plnohospodárske výrobky a infraštruktúry to nestačí pre e, našich mladých a pre kvalitné pracovné miesta, ktoré potrebujeme do budúcnosti. To sú tie príležitosti pre Európu Nedelte nás medzi Pacifikom a Atlantikom. Latinský a Latinská Amerika má oba oceány a chceme, aby oba tieto oceány boli integrované a nerozdelené. A preto chceme aj spolupracovať s Európou. A to, čo pre nás môže Európa v tomto momente urobiť, je pre nás veľmi dôležité. Po druhé, potrebujeme spoluprácu, ako hovorila Paula, ktorá bude viac horizontálnejšia, prierezovejšia, regionálnejšia, tematickejšia. A neupadajme do toho binárneho problému graduácie alebo vzdelávania či nevzdelávania. Musíme ísť jednoznačne cestou vedeckých e, výmen, školských výmen, aby sme začlenili MSP, aby sme riešili otázky klimatických zmien. To všetko sú kľúčové prvky. A nerozdeľujme to na nejakú e, menšiu spoluprácu. Po tretie máme veľmi silné nástroje. Eurolat a Summit to sú naozaj dva nástroje, ktoré sú veľmi dôležité pre politický dialog a vytvorili sa za posledné roky. Využívajme ich správne, aby sme splnili ten program, ktorý sme si stanovili prostredníctvom dohôd, prostredníctvom spolupráce a hlavne dialogom medzi oboma regiónmi. Ďakujem za pozornosť. A naozaj ste uh, um, splnili ten rečnícky čas. Uh, veľmi účinne. A teraz nech sa páči, pani Amadej. Ďakujem veľmi pekne. To, čo vyplýva z týchto vyjadrení, teda je e, využitie možnosti, ako z toho tunelu času sa dostáva Latinská Amerika a aby splnila tie výzvy. Ja si myslím, že máme viaceré nástroje, už to povedali predrečníci. Treba zvorazniť kvalitu vzťahov. To, čo e, Amerika, Latinská Amerika, Karibika, Európa si navzájom poskytujú investície Európy do Latinskej Ameriky a do Karibiku prináša tie štandardy sociálne, environmentálne a tak ďalej, ktoré možno zatiaľ ešte nie sú na druhej strane oceánu. Zhodnotiť vzťahy, mm. kvalita vzťahov medzi inštitúciami, firmami, občanmi, tá úspešná história e, migrantov, tie dejiny, e, ktoré nám priniesli, z toho treba vychádzať. Niekto povedal, myslím, pán poslanec Salafranka, že treba e, vymyslieť budúcnosť. Áno, určite. A ten prvý výmysel alebo objav by mal byť, ako vyjdeme z tej dichotámie graduácie a negraduácie, ako nájdeme nástroje spolupráce, ktoré by začlenili celé regióny, aby nevytvárali rozdiely. Ako vysvetlíme čilskému študentovi, že už sa nebude môcť súčasniť programu Erasmus? Ako to vyriešime? veľká výhoda týchto vzťahov je ich inštitucionalizácia, ale pozor, aby sa to nezmenilo na nejaký byrokratický proces, na ktorý sa občania budú pozerať len z diálky. Snažme sa začleniť všetky živé sily spoločnosti do tohto procesu. Ďakujem za pozornosť, ďakujem. Aj vy ste splnili rečnícky čas, dobre. A teraz ako posledný, nech sa páči pani Ajuso Poso. Tá otázka súčasnej americkej politiky a naše možnosti, áno, musíme dávať pozor. Myslím, že nie je pozitívny unilaterálny postoj americkej administratívy ani protekcionizmus. To môže priniesť destabilizujúce prvky a myslím, že my by sme mali spoločne presvedčiť USA, že by nemali ísť touto cestou, pretože ale nesmieme zabúdať, že ani bez USA sa nám nebude dobre fungovať. Takže by sme sa mali snažiť o to, aby sme USA priblížili k našim multilaterálnym prístupom Áno, tento program, aby sme sa venovali spoločným programom, či už z rôznej perspektívy, či už e, z hľadiska kompetencií, vzdelania. A máme globálne problémy, nie sú to globálne problémy, ale systémové, ale globalizácia spôsobuje, že jeden problém sa preniesie aj na druhé miesto. Už nehovoríme o spolupráci ako pomoci, ale ide o výmenu tovarov a služieb a ide o verejné výdavky, ktoré sú potrebné tak v Európe ako v Latinskej Amerike. Áno, my máme v Latinskej Amerike možno väčší distributívny problém. Ďakujem za pozornosť. Overperforming, it's very good. <laughs> No, I would... Áno, vy ste ešte predčila naše očakávania, ukončili ste skôr vaše vystúpenie. Ja by som poďakoval všetkým expertom, ktorí vystúpili a ja dúfam, že spravodajca aj tieňovi dostali významné podnety pre svoju prácu. Ukončujeme rokovanie a pokračujeme o 15. po obede. Po obede a po spoločnej oslave 60. výročia rímskych zmluv. Vidíme sa po obede.